Bien, chers collègues, je vous invite à gagner Láskavo sa prosím, kolegovia, usadte. Otvárame späť našu schôdzu. Najskôr sa budeme venovať téme um, informácií od nášho všeobecného spravodajcu k návrhu rozpočtu na rok 2018. Máme tu oznámenie k návrhu rozpočtu z pera komisára Oettingera. Zaznamenali sme e, záväzky navýšené vo 1,4 taktiež platby o 1,8 V posledných rokoch však e, mali tendenciu skôr klesať. A tiež sme prijali e, také tie všeobecné línie smerovania rozpočtu na rok 2018, 15. marca 2017. Teraz teda nastala chvíľa pripraviť sa na trialóg. našej obecný spravodajca nám navrhuje konkrétne znenie mandátu na to, aby sa začali rokovania v rámci trialógu. Dávam teraz slovo nášmu všeobecnému spravodajcovi. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Viem, je ťažké diskutovať o rozpočte, keď je vonku e, také krásne počasie, ale možno vonku je až priteplo. E, preto kolegovia, ktorí prišli na schôdzu výboru pre rozpočet dnes popoludní do týchto príjemne vychladených miestností, tak e, prijali to správne rozhodnutie. Ďakujem preto všetkým za to, že ste prišli. Ako povedal pán predseda, návrh rozpočtu, tak ako ho predložila komisia, na úrovni 160 miliard eur Takéto sú e, záväzky. Je to najvyšší návrh rozpočtu e, vôbec predložený e, Európskou komisiou. Teraz sme v tej fáze rozpočtového konania, keď na základe našich usmernení, teda usmernení, ktoré sme prijali v pléne v marci v Štrasburgu, komisia prezentovala návrh rozpočtu koncom mája a teraz poprvýkrát budeme prejednávať návrh správy, ktorý som vám zaslal pred niekoľkými dňami s cieľom potvrdiť mandát na letný trialog, ktorý budeme absolvovať s radou a s komisiou e, v polovici júla tu v Bruseli. Potom i hneď po letnej prestávke, ako viete, sa budú predkladať pozmeňovacie návrhy, schválime stanovisko parlamentu v oktobri a potom začneme zmierovanie s cieľom úspešného završenia tohto procesu ešte do konca roka. Ako teda vyzerá návrh komisie návrh rozpočtu komisie a ako ho vnímam ja. Poprvé, celkové priority, ktoré sme prijali v usmerneniach v marci, ktoré sú poprvé rast a zamestnanosť a po druhé bezpečnosť občanov, tie komisia zohľadnila v návrhu rozpočtu aby som to povedal konkrétnejšie, uviedol som, že v agende rastu a zamestnanosti chcem, aby sme sa zamerali na tie oblasti, ktoré posilňujú našu ekonomiku, a aby bola konkurencieschopnejšia, teda inovácia, infraštruktúra, malé stredné podniky. Komisia navrhla navyše 3,7 v horizonte 2020 veľkým inovačným programom plus 8,7 do nástroja Spájame Európu, teda do infraštruktúry plus 9 e, na Erasmus a tiež e, naplánovali 233 miliónov eur na podporu zamestnanosti mladých. Teda je to program na boj proti nezamestnanosti mladých. Je to samozrejme e, priorita pre nás, pretože nezamestnanosť mladých je ešte príliš vysoká. Tiež je potrebné vziať do úvahy, že komisia už zahrnula do svojho návrhu tiež navrhovanú revíziu viacročného finančného rámca, ktorú sme odsúhlasili na úrovni parlamentu a rady. Rada však vtedy ešte to, tento dokument nemal schválený. Komisia to teda vzala do úvahy. To je veľmi pozitívne pre nás. Zvýšil sa tlak týmto na radu a ako sme sa dozvedeli, Británia, ktorá blokovala revíziu VFR v rade, teraz e, stiahla túto svoju výhradu. Teda ak táto revízia bude odsúhlasená, budeme môcť začať pracovať na rozpočte únie na budúci rok na základe zrevidovaného VFR, na základe priorit z roka 2018. Už nebudeme viazaní tým, čo sa prijalo v roku 2013 teda vráťme sa k okruhu 1a. Erasmus, infraštruktúra, inovácie, to som už spomenul, komisia má minus 2,6 e, v súvislosti s programom COSME, teda program na podporu malých stredných podnikov. Toto sa musí objasniť. Ja som sa snažil o navýšenie v horizonte e, CEF a Erasmus. Spomenul som to, ale dosť skepticky vnímam to, čo navrhujú v prípade COSME. Viem, že COSME Spravidla v jednom roku je e, suma vyššia a potom v ďalšom nižšia. Súvisí to s programovaním rozpočtu. Viem, že minulý rok sumy pre kosme boli e, abnormálne vysoké, preto sa to porovnáva s rokom predtým. Musíme však zohľadniť aj politické signály, ktoré sa tým vysielajú. Tvrdíme, že malé stredné podniky sú dôležité pre podporu zamestnanosti v Európe. Chceme ich posilniť a potom to zníženie o 2,6 to nevysiela správny signál. Musíme sa teda snažiť s komisiou eh, popracovať na tom, ako to napraviť. Ďalšia oblasť, eh, na ktorú sa musíme trošku pozornejšie zamerať eh, spolu s výborom ITRE je, že komisia znižila sumy na Galileo a EGNOS, teda na tieto veľké infraštruktúrne projekty. Keď sa pozrieme konkrétnejšie, v prípade Galileo je to mierne navýšenie to celkové zniženie v EGNOSE. Uvidíme, či to vychádza z potrieb tohto programu na budúci rok. Toto sa ešte bude musieť objasniť v najbližších e, týždňoch. Tiež v okruhu 1a návrh komisie obsahuje 40 miliónov eur na prípravné opatrenia v oblasti obrany. Ja to podporujem od samého počiatku roka. Myslím si totiž, že to je správne aj v oblasti obrany, najmä vo výskume v oblasti obrany, tam, kde členské štáty únie sú ochotné spolupracovať, zoskupovať svoje zdroje, aby sa vykonal výskum iba raz, aby sa to potom posunulo, e, teda čo sa týka výsledkov e, v medzi jednotlivými krajinami. Rozhodne to uprednostňujeme oproti tomu modelu, ktorý sme mali doposiela síce, že sa bude vykonávať výskum 28 krát v 28 členských štátoch, 28 krát sa minú peniaze a pritom výsledok bude ten istý. Výdavky na obranu na Bosko sú relatívne nízke v porovnaní s USA u nás, ale problém spočíval aj v nedostatku efektívnosti, nedostatku synergii, nedostatku úspor a tak ďalej. A myslím si, že na toto sa zameriava táto prípravná um, iniciatíva, a ktorá je podporená v rozpočte budúci roko okruh 1b. Tu sú platby veľmi dôležité. Predpokladáme totiž, že tie Operačné programy e, sa už rozbehnú na budúci rok. Teraz máme 469 spomedzi 564 projektov e, už e, odsúhlasených, pričom v posledných rokoch bola väčšina z nich odsúhlasená na úrovni riadiaceho orgánu, teda Predpokladá sa, že tie platby v roku 1B budú dostatočné. Komisia tu navrhuje 25% zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku. Čo sa týka okruhu 2, to sa navyšuje celkovo o 1% marža v prípade nepredvidateľných kríz, teda 718 miliónov eur. Videl som, teda hovorím vo svojom návrhu správy, že musíme ešte preskúmať, či táto marža je dostatočná v prípade, že nás zasiahnu krízy, ako dajme tomu kríza mliečného sektora, ktorá nastála iba sama o sebe 500 miliónov eur ďalej. Okruh 3 dnes ráno prebehla monitorovacia skupina spolu s komisiou, ktorá sa venovala práve okruhu 3, konkrétne AMIF a ISF komisia vychádza z toho, že e, už máme za sebou to najťažšie obdobie krízy, že už nie sme v tej fáze, keď by k nám prichádzalo každoročne milión ľudí, tak ako v roku 2015, teda milión utečencov. Potrebujeme teda menej peňazí na vysporiadanie sa s touto núdzovou situáciou a plus dublinské nariadenie e, oneskorené teda niektoré právne akty vyplývajúce z Dublinského nariadenia sa ešte nebudú implementovať od budúceho roka. Okrem toho relokácia e, prebieha o mnoho pomalšie, než sa očakávalo. A preto tu potreby nie sú až také akútne než minulý rok. A preto komisia navrhuje zníženie aj v prípade AMIFu, aj v prípade ISF. Ja to vnímam veľmi skepticky. Videli sme totiž aj dnes dopoludnia na monitorovacej skupine, že sa to vychádza z optimistických scenárov. Ak sa udeje niečo neočakávané, nebudeme schopní konať. A vidíme, že na základe eh, dohody medzi východným stredomorím a Tureckom. E, tam to zatiaľ stojí, ale v prípade Líbie tam je ešte stále vysoký počet utečencov, musíme byť na to e, pripravení, musíme byť po boku našim členským štátom e, Taliansku. Taliansko potrebuje našu podporu v prípade, že sa situácia nezlepší. A preto tie škrty v okruhu 3 v prípade AMIFO a ISF vnímam veľmi kriticky najmä v prípade ISF. Tu sú škrty zamerané na boj proti zahraničnému zločinu, teda práve tento rozpočtový riadok by pritom si získal, zaslúžil o mnoho väčšiu podporu už pred troma rokmi. A pritom vidíme, že podozrivá osoba z útokov v Londýne bola zachytená na hranici v Taliansku a informácia nebola posunutá. Teda nie je správne švrtať z tohto rozpočtového riadka ďalej. V okruhu 3 okrem toho komisia navrhuje, tak ako sme žiadali, aby sa navyšil rozpočet agentúram EÚ, ktoré majú na starosti otázky vnútra a spravodlivosti, teda EASO, EULISA, um, Frontex, ale navrhujú e, o niečo nižšie, navýšenie než e, to, o čo žiadajú agentúry. Na tomto ešte budeme musieť popracovať s agentúrami aj s kolegami z výboru LIBE, aby sme sa oboznámili s ich potrebami. Agentúry žiadajú o viac, komisia vždy hovorí, e, že agentúry nie sú schopné tak veľa absorbovať, že preháňajú, nadhodnocujú svoje potreby. Budeme to musieť teda podrobnejšie vyhodnotiť. Ďalej, eh, program IPA Turecko sa navýšil. Eh, je tam istá paralela aj s IPA s Západným Balkánom. Ja som už začal eh, dialog s komisiou o tejto veci. Myslím si, že to tiež nie je správny signál. Navyšujeme finančné prostriedky pre program s Tureckom a znižujeme prostriedky pre Západný Balkán. Podľa mňa to nie je správny signál politicky. Tiež sa zvýšila potreba pre iný východ. To vítame. A možno ešte posledná vec v tomto okruhu 4 ďalšom. Zatiaľ ešte nevieme, ako bude pokračovať nástroj spolupráce s Tureckom v oblasti migrantov. Ešte stále sú zvyšné sumy v okruhu 4 nevieme, e, zatiaľ sa ešte neprijalo žiadne politické rozhodnutie o pokračovaní tejto dohody s Tureckom o migrantoch. Ja by som chcel vyzvať komisiu, aby prijala čo najskôr rozhodnutie. Musíme sa totiž presvedčiť o tom, aké zdroje budú potrebné a ak e, toho bude menej ako 230 miliónov, bude sa to môcť ľahko prideliť, ale ako komisia navrhne viac pre Turecko na budúci rok, tak budeme potrebovať nejaké nové zdroje financovania a bude to teda dosť zložité. Ako som už teda uviedol, zatiaľ v okruhu 4 sa musia objasniť niektoré veci, najmä čo sa týka Západného Balkánu. Všetko však bude záležať aj od potrieb konkrétne dohody s Tureckom komisií, aby nás mala čo najskôr podrobne informovať. Toľko, pán predseda, odo mňa. Veľmi rád sa vypočujem. Teraz stanoviska kolegov pozmeňujúcim návrhom, ak sa nemýlim, lehota na pozmeňujúce návrhy e, vyprší dnes o 18. hodine, potom e, na budúci týždeň sa bude hlasovať a hlasovanie v pléne je naplánované na júl. Letný trialóg e, prebehne v polovici júla, teda celkovo, aby som to uzavrel, komisia zareagovala na naše hlavné priority. Celkovo je to dobrý návrh rozpočtu, ale v niektorých oblastiach, ktoré som spomenul, budeme musieť byť trošku ráznejší a v končnom dôsledku rozpočet aj upraviť, najmä v oblasti migrácie, utečencov, budeme musieť zvážiť vývoj v najbližších týždňoch a mesiacoch. Či zdroje, ktoré navrhuje komisia, budú dostatočné. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán spravodajca. Ďakujeme za to, že ste nám e, s takou jasnosťou priblížili tie hlavné e, črty vášho návrhu rozpočtu na budúci rok. Teraz navrhujem, aby sme dali slovo tenevým spravodajcom. Ako prvý je pán e, Daniel Viotti za SAD. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Veľmi eh, na mňa zapôsobilo to, čo ste povedali, e, pán generálny spravodajca som vám vďačný, vážený kolega. Myslím si, že doteraz sa odvedla veľmi dobrá práca. Títo návrhy sú vyvažené, veľmi dôkladne pripravené, rozsiahle, náležitým spôsobom e, sa zohľadňujú rôzne citlivé e, veci, e, dôležité pre náš výbor a pre parlament. Takisto náležitým spôsobom reaguje na rozdielne postoje. Ide o návrh správy. To znamená, že musíme sa pripraviť na trialog s hlavnými inštitúciami Európskej únie, čo e, nie je taká jednoduchá úloha. Mám na mysli určité prvky tejto správy, napríklad pokiaľ ide o záruku pre mládež. Je to vec, ktorá nám veľmi leží na srdci. Ide o platby, ktoré má robiť komisia počas nasledujúcich e, rokov. Tuto záležitosť sledujeme veľmi dôkladne. Je tu určité riziko toho, že môže dôjsť k obmedzeniu našich občanov, e, vysokých škôl. E, pán e, kolega doteraz odviedol veľmi dobrú prácu, tá má obrovský význam. Upriamuje našu pozornosť na viaceré problematické body, ako napríklad podnikateľstvo, pristahovalectvo, situácia utečencov, oblasť obrany a bezpečnosti. Tým samozrejme nechceme povedať, že táto zaslúžená činnosť, ktorú som doteraz chválil, nie e, má určité rezervy a možnosti zlepšenia. Existujú viaceré body a tomu sa musíme venovať, kde by sme sa chceli e, viac sústrediť na konkrétne veci. Chceli by sme trošku upraviť smerovanie. Nechceme to úplne zvrátiť, ale radi by sme posilnili túto správu v niektorých ohľadoch. Prostredníctvom našich pozmeniacich návrhov e, budeme sa snažiť, a o tom pán spravodajca vie, budeme sa snažiť vylepšiť existujúce znenie. Máme určité návrhy pre e, pána spravodajcu vo veľmi dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú mladých ľudí. Ide e, o samotný mechanizmus záruky pre mládež. O tom sme diskutovali v parlamente v marci a chceme pripraviť štrukturovaný návrh na túto tému a zohľadniť požiadavky určitých odvetví a prípadne rozšíriť rozsah pôsobností. sú tu aj viaceré návrhy, e, ktoré sa týkajú e, zmeny nášho prístupu k migrácie a bezpečnosti. Chceme e, zosúľadiť tieto smery, aby sme uľahčili riešenie problematiky migrácie a utečencov a aby sme vedeli posilniť bezpečnosť takisto aj v oblasti obrany v podstate e, hovoríme rovnakou e, rečou. Týka sa to aj Turecka. E, prioritou našej politickej skupiny je odzrkadliť naše stanovisko v oblasti obrany, aby sme zahrnuli aj východnú oblasť Stredomorie. Musíme komplexne riešiť všetky bezpečnostné problémy Európy. Takisto sme verní určitým zásadám a o tom budeme musieť rokovať s komisiou a s radou počas nasledujúcich týždňov, keď e, pán generálny spravodajca sa postaví na čelo našej delegácie. E, za každým, keď e, musíme pôsobiť v nových oblastiach, potrebujeme aj nové čerstvé prostriedky, či už ide na, o projekty pre mládež, obranu, podnikanie, migráciu, utečencov. Ak máme niečo, čo nie pokryté finančným rámcom, a tu sme práve počuli, že e, dochádza k e, prehodnoteniu rámcov. E, takže e, pre každé nové aktivity budeme potrebovať aj čerstvé finančné prostriedky. Musíme e, dať na vedomie rade, aby pochopilo problematiku v širších súvislostiach, pretože rada častokrát má úzky pohľad a nevšimá si všetko, čo sa deje mimo naše inštitúcie majú veľmi nízku dôveryhodnosť v očiach verejnosti. A preto za každým, keď máme na to príležitosť, a stačí e, e, sa pozrieť na novinové e, strany musíme sa snažiť urobiť maximum e, preto, aby e, rozpočet nám umožnil e, získať dodatočné body v očiach verejnosti. Prajem pánovi generálnemu spravodajcovi úspešnú prácu počas nasledujúcich dní, týždňov a mesiacov. A budeme sa tešiť na prípadné kompromisné návrhy naše pozmenujúce návrhy dostanete čoskoro. Budeme sa snažiť úprimne pomôcť a budeme sa držať zároveň svojich princípov. Budeme e, e, maximálne e, nápomocní, aby sme mohli pripraviť jednotný postoj nášho parlamentu. Ďakujem pekne. Teraz kolegyňa Anneli Temeky. Merci parle finnois. Ensinnäkin kiitokset. Ďakujem pekne. Najskôr sa chcem poďakovať kolegovi Murusanovi za vynikajúci a vyvážený e, návrh správy. Najmä by som chcela zdôrazniť to, že Máte úplnú pravdu, pán kolega, keď eh, tvrdíte, eh, že producentom v eh, polnospodárstve by sa mali poskytnúť nejaké iné formy podpory na vyváženie um, embarga z Ruska taktiež um, z rôznych dôvodov naďalej je teda obmedzená a možnosť obchodovať s Ruskom. Tieto ehm, sankcie naďalej sú v platnosti dokonca sa zvažujú ešte sprísniť. E, komisia e, nemôže uniknúť pred svojou zodpovednosťou. E, nemôžeme predsa pripustiť, aby iba niektoré sektory v Európe niesli celú zodpovednosť za všetky náklady súvisiace s týmito sankciami a protisankciami. Toto všetko by sa malo zohľadniť v rozpočte náležite tak, aby sme spoločne niesli E, všetky tie dôsledky za naše spoločné rozhodnutia. Ďakujem za to, že ste na toto pamätali vo svojom návrhu. Ďalej, po druhé, chcela by som ešte pripomenúť, že je dôležité tiež reagovať na e, zmeny klímy. V našom konaní e, komisia sa zaviazala k 20-percentným cieľom v oblasti znižovania dôsledkov zmeny klímy. Žiaľ, tieto cieľe sa nám nedarí plniť ani v tomto rozpočte nie sú dostatočné opatrenia, ktoré by dostatočne vykrývali úsilie na plnenie tohto cieľa na zmiernenie dopadov kríny. E, zaznelo už mnoho e, veľmi znešených vyhlásení, ale na praktické kroky ešte stále čakáme a situácia už naozaj je neúnosná. Ďalej po tretie, chcela by som spomenúť veľmi aktuálnu otázku v Únii a síce eh, rozvoj eh, spoločnej obranej politiky. V tomto smere eh, podporujem návrhy komisie. Myslím si, že našim cieľom by malo byť, aby vďaka tomu celkovo naše výdavky na obranu v Európskej únii sa mohli ušetriť, aby sa vďaka rozumnej spolupráci, vďaka rozumnému plánovaniu dali prostriedky efektívnejšie vynakladať, eh, tak aby sa nedoplnili prostriedky aj z vnútroštátnych rozpočtov, aj z európskeho rozpočtu. Eh, a ešte napokon eh, otázka migrácie a tiež nové prekvapujúce výzvy súvisiace s utečeneckou krízou. Predpokladáme, že budú dlhodobo ovplyvňovať aj naše plánovanie, naše konanie aj v tomto vo musím povedať, že si nemyslím, že by sme na tomto mieste mali šetriť v najbližších rokoch a v tomto sa s vami stotožňujem. Myslím si, že by to malo mať dostatočnú váhu v našich rozpočtových plánoch v najbližších rokoch. Myslím si, že je dobré, že Únia oživuje eh, ďalej eh, ďalej možnosti investičnej spolupráce aj s Afrikou, eh, teda podporu investície vo vonkajšej dimenzii. Ehm, musíme sa snažiť práve potláčať tie skutočné príčiny, pre ktoré sa ľudia rozhodujú utekať zo svojich domov, domovov, nemajú prácu, nemajú čo jesť, nemajú vlastne z čoho žiť a preto sa rozhodnú, že chcú utiecť. Aby si vôbec zachovali ehm, holý život, ale aj je možnosť živobytia. Na toto všetko bude musieť v budúcnosti pamätať aj pri rozpočte. Ďakujem. Monsieur Tarant. Pán Merci, monsieur le président. Čas... Pekne, pán predseda. Chcel by som posilniť e, určitý e, viac e, ročný prvok nášho rozpočtu, takže aj ja som sa rozhodol pre Finčinu. A ja sa domnievam, že spravodajca odviedol Eh, vynikajúcu prácu na tomto svojom návrhu. Chcem mu za to zablahoželať, ale predsa len by som bol rád, keby sme my ako parlament dokázali na jeseň trošku viac zdôrazniť tie širšie súvislosti v našej správe. Tak ako už uviedla kolegyňa Jetemeky, Prvá vec e, sa týka klimatických zmien. Neviem presne, ako sa povie po fínsky. Dobre, už to viem. Ďalej, po druhé, podpora trhu práce. Ako už spomenula Anneli, teda vyjadrila e, sa už e, veľmi súhrne k otázkam klimatických zmien, preto by som ja chcel doplniť, e, že aj skupina zelených tu v parlamente podporuje Európsky fond Solidarity. My to podporujeme, ale predsa len je na mieste otázka prečo až 80 prostriedkov chceme stiahnuť z programu Erasmus+. Aj naposledy na schôdze výboru pre rozpočet, keď sme mali stretnutie s komisárom Oettingerom, už vtedy to bolo otáznikom, že je dosť paradoxné, že Erasmus, ktorého výročie sme minulý týždeň v Štrasburgu oslavovali, ak nebudeme dostatočne usilovne stavať na týchto úspechoch, tak to nebude správna politika. A ešte v neposlednom rade už Jens Geier spomenul otázku um, ďalšieho vývoja európskych dôchodkov. Right Vo všeobecnosti je asi najvyšší čas, aby sme prehodnotili úpravu pre zamestnancov a zohľadniť krátkodobé a e, dlhodobé úspary, e, pokiaľ ide o podiel náhrady príjmov dôchodkami. Ak si spomínam správne, pán komisár Oettinger e, naznačil určité kroky, ktoré sa majú robiť do budúcnosti aby sa e, zaistili tieto dôchodky. Avšak moja požiadavka na nás všetkých, najmä na pána spravodajcu a na ostatných kolegov, spočíva v tom, že mali by sme sa zrejme pokúsiť o e, dôchodkovú reformu, e, tak aby verejnosť občania Európy to nevnímali ako niečo, čo robíme iba pre seba samotných. Takže Eh, je to citlivá záležitosť. Viem, čo je to dôchodok a dúfam, že raz sa jej ho dôžijem, dožijem, prepačte, ale je to veľmi eh, zložitý eh, problém. Ak sa sústredíme iba na seba, to môže vzbudiť dojem, že nás nezaujímajú až tak dôchodky v Grécku, Rumunsku alebo Estonsku a že sa zamýšľame iba nad sebou. A to musíme e, zvážiť veľmi dôkladne a opatrne. A napokon e, pán predseda ohľadom dôchodkov. E, čítal som veľmi dobrý rozhovor bývalého kolegu a francúzského vodiča Kinenena z Fínska. Opýtali sa ho, či odídete napokon do dôchodku. On sa pýtal, odísť do dôchodku? Nie je možno odísť od života, ale pokiaľ ide o tradičný dôchodok, to je niečo, čo dostanete za usilovnú prácu. Ale musím e, povedať, že ja som bol iba politikom a mm, závodným e, vodičom. Po oboch týchto povolaniach vlastne ide o riadenie a čo sa týka dôchodkov, v prípade dôchodkov poslancov, ja by som navrhol, aby sme e, si zároveň odsúhlasili aj naše znovu zvolenie s dôchodkami. Podľa možnosti čím skôr tým, že zaistíme znovu zvolenie všetkých poslancov, tým sa vlastne znižia výdavky na dôchodky a na všetky dávky, ktoré súvisia s odchodom poslancov a ďalšie dávky, ktoré sa vyplácajú bývalým poslancom. Tak toto predsa je, nie? Týmto sme eh, dali slovo všetkým tedem spravodajcom, ktorí sú prítomní a teda sa obraciam na zvyšok kolegov, ktorí sa chcú vyjadriť. Nech sa páči, máte možnosť vyjadriť sa k správe kolegu Murešana k návrhu na mandát, na trialog. Nech sa páči. Nevidím, že by sa niekto hlasil o slovo. Ja by som, ak dovolíte, sa chcel pridať k tým, ktorí želali, eh, teda ktorí spomínali eh, Erasmus, konkrétne pán Darán. Minulý týždeň sme oslavovali výročie e, programu Erasmus, ale Erasmus v podstate je zdrojom obrovských frustrácií, pretože národné agentúry, ktoré e, majú na starosti spravovanie grantov, môžu uspokojiť len e, menej ako polovicu žiadateľov oprávnených žiadateľov. Preto musíme si uvedomiť, že je to veľmi hnevlivé aj pre oblasť výskumu. Vieme už e, z vypočutia, ktoré prebehlo zhruba pred mesiacom, že iba 11 vynikajúcich projektov môže e, byť odsúhlasených na podporu teda takýto projekt, ktorý spôsobuje takú frustráciu, e, môže v podstate byť dôsečnou zbraňou teda Erasmus je to jeden z najväčších úspechov, je to v podstate súčasť totožnosti Európy, je to jasné posolstvo pre našu mládež, že e, mobilita e, je vlastne súčasťou európskeho občianstva. A zároveň to má aj túto druhú stránku. E, týmto teda sme sa dostali k záveru diskusie a dávam slovo späť nášmu spravodajcovi, aby zhrnul vyjadrenie najmä teňových spravodajcov. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať vám aj všetkým teňovým spravodajcom za veľmi kolegiálne, pozitívne ovzdušie, v ktorom sme pôsobili i hneď od začiatku tohto roku. Teším sa na vaše pozmenujúce návrhy, ktoré budete predkladať s tým, aby sme mohli napokon uzavrieť túto správu a odhlasovať ju na budúci týždeň. Iba niekoľko slov čo sa týka programu Erasmus, všetko, čo e, ste spomenuli e, kolegovi e, pán Riviote a Nelly Indrek, myslím si, že to prispieva k ukončeniu tejto správy. Budem k tomu pristupovať otvorene. Jedno slovo ohľadom programu Erasmus. I hneď začiatkom roku som hovoril, že ide o program, ktorý by som rád posilnil. Je tu veľký dopyt Máme e, veľmi veľa dobre kvalifikovaných e, mladých ľudí, ktorí sa uchádzajú o štipendie a je tu e, potenciál posilniť európsku identitu. Navyše, podľa prieskumov, 65 zamestnávateľov v Európe E, si veľmi váži medzinárodné skúsenosti mladých ľudí, ktorí sa uchádzajú o pracovné miesto. To znamená, že absolvovanie programu Erasmus to nie je len jednoduchá akademická výmena, to zvýšuje vašu zamestnávateľnosť po ukončení štúdií a zároveň zvýšuje vašu konkurencieschopnosť ako E, pracovnej síly a tiež prispieva k mobilite pracovných síl. Chceli by sme zvýšiť mobilitu pracovných síl v Európe a Erasmus je nepochybne jedným e, z vhodných nástrojov. Preto by som podporil akékoľvek posilnenie Erasmu, to je poprvé, po, e, po druhé, v návrhu rozpočtu je 9-percentný nárast, po tretie, Povedal som, že žiadna z nových iniciatív v komisii by sa nemala stať e, e, faktorom ohrozujúcim Erasmus. A keď e, komisia nám predložila návrh rozpočtu, zároveň predložila aj Európsky zbor solidarnosti. Ide o nový nástroj, ktorý zhromažďuje zdroje pre existujúce mm, e, dobrovoľné programy plus ešte určité navýšenie. Ale e, zároveň stiahli sa isté prostriedky z Erasmu, ale treba si uvedomiť, že všetky títo prostriedky, ktoré sa zobrali Erasmu, e, sa týkajú iba dobrovoľnej zložky Erasmu. To existovalo už aj predtým. To znamená, že štipendie, ktoré sú základom programu Erasmus+, nebudú ovplyvnené. Navyše je tam ešte 9% navyše viac je tam ešte 9% navýše pre program Erasmus ako celok. To znamená, že e, e, prostriedky, ktoré sa zaberú, e, sa používali pre dobrovoľnícke činnosti pod kepenkom Erasmu a to sa použije pod kepenkom Európskeho zboru Solidarity, čo je v podstate niečo, čo zastrešuje existujúce programy. Budú teraz pod jedným názvom a napokon dokonca aj e, iniciatíva Interrail, ktorú sme podporili. E, musím zdôrazniť, že aj realizácia Interrailu by nemala hroziť existujúce programy a v žiadnom prípade e, neohroziť programy pre mládež, čo zahrňa aj Erasmus. Nuž, e, kolegovia, teším sa na vaše um, pozmeňujúce návrhy a diskusii s účelom dosiahnuť kompromis uh, počas nasledujúcich 10 dní. Ďakujem pekne za dnešnú diskusiu. Ďakujem pekne, pán všeobecný spravodajca. Ešte raz blahoželáme k vynikajúco odvedenej práci. Pozmeňovacie návrhy môžu byť teda predložené, ako ste už uviedli, do 18. hodiny najneskôr dnes. Hlasovanie vo výbore pre rozpočet máme naplánované 29. júna a v pléne e, je naplánované hlasovanie na júl. Týmto sme teda um, vyčerpali tému o udelení mandátu na trialóg k rozpočtu na budúci rok. Teraz máme naplánované veľmi dôležité vypočutie, ktoré je však naplánované už 16. hodine. Máme tu eh, prizvaných hostí a taktiež očakávame kolegov, ktorí prídu o 16. hodine a preto preruším schôzu do 16. hodiny. Prosím, úplne presne o 16. Začíname opäť.

Kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, prosím láskavo sa usadte, aby sme mohli sa vrátiť k práci. Týmto otváram späť našu schôdzu. Dnes sme sa teda zišli popoludní, aby sme sa venovali téme možnej budúcej podoby viacročného finančného rámca po roku 2020. Aby sme sa venovali posúdeniu silných a slabých stránok súčasného systému viacročného finančného rámca a to eh, toho, ktorý bol naplnený na roky 2014 až 2020 a tiež, aby sme posúdili jeho vzťah k stratégii EU 2020. Dáme priestor našim dvom spravodajcom najskôr, pán Olbricht a pani Tomá. Možno by sme im dali zhruba 5 minút, aby nám priblížili svoje vnímanie a tiež, ak by sa ukázalo, že sa zhodujú do veľkej miery, to by bolo ešte lepšie a potom dostanú slovo naši hostia, ktorí budú mať dispozícii po 15 minút rečníckého času. A potom otvoríme diskusiu. Pán komisár by mal prísť medzi nás niekedy okolo 17. hodiny. A samozrejme dostane slovo len, čo príde medzi nás musí od nás odísť do 17.45. Teda, ak súhlasíte, e, naša schôdza potrvá do 18.30 zhruba. Dávam preto i hneď na úvod slovo pánu Olbrichtovi a nie pani Tomá ako prvá. Ďakujem, pán predseda, Chcela by som sa neskôr poďakovať našim pozvaným hosťom za to, že prijali vôbec naše pozvanie, že prišli eh, k nám priblížiť vaše úvahy. Chcem sa poďakovať tiež za to, že sa zorganizovalo toto vypočutie. Chcela by som vysloviť eh, spokojnosť s tým, že dnes do poludnia konečne sa odsúhlasila revízia viacročného finančného rámca, konečne zôrazňujem, nedá sa e, samozrejme zvrátiť dejný vývoj, už sa nikdy nedozvieme, či parlament zohral alebo nezohral rozhodujúcu v tomto procese, ale v každom prípade môžeme povedať e, a môžeme byť spokojní s tým, že sme robili všetko preto, aby táto revízia bola odsúhlasená a dáva nám to istý pocit istoty, aj do budúcna a to aj vďaka tomu, že sa ukázalo, že Británia nebola schopná blokovať revíziu viedročného finančného rámca. A britská vláda dávala veľký pozor, e, pozorne počúvala vyhlásenia vás oboch spravodajcov, pána Olbrichta, pani, e, a pani Toma a tiež britská vláda počúvala vyhlásenie Európskeho parlamentu, nepochybne. Ehm, takže aktuálne platný viacročný finančný rámec má e, svoje slabé a silné stránky, chceme ich vyhodnotiť, chceme čo najlepšie pripraviť predpoklady pre budúcu podobu viacročného finančného rámca a preto sme považovali za dôležité e, vypočuť si pohľady aj zvonku, a okrem iného aj sme prizvali pána komisára Oettingera, ktorý bude zohrabať kľúčovú úlohu v tomto vypočutí. Aj keď už sme zanalizovali túto správu z vlastnej iniciatívy o revízii, e, už sme tam zanalizovali viacero silných aj slabých stránok aktuálneho viacročného finančného rámca. Zatiaľ sme len tak okrajovo sa venovali otázke približovania eh, VFR z hľadiska plnenia a približovania tohto VFR k stratégii EU 2020 je paradoxné, že hoci sme všetci v tejto správcacej iniciatívy odsúhlasili, eh, že eh, je nedostatok predvydateľnosti v prípade niektorých väčších víziev, že by sa to malo napraviť do budúcnosti. Ukázalo sa to, že dajme tomu nedostatok investícií v roku 2009, alebo tiež ekologická transformácia, ktoré sú časťou agendy už dlhodobo. Tak sa nám nepodarilo dopracovať také stratégii, ktorá by nám umožnila eh, o niečo lepšie anticipovať. V každom prípade poprvýkrát Teraz máme dočinenia s veľmi zložitým procesom, pretože je potrebné vypracovať eh, akúsi maketu viacročného finančného rámca bez toho, aby stratégia bola jasne zadefinovaná už vopred. Pretože v súčasnosti máme 5 rôznych scenárov, ktoré sú navrhnuté a ste, že nebudeme vypracovať 5 rôznych podôb eh, eh, návrhov VFR. Teda to nám spôsobuje isté ťažkosti. A okrem iného aj preto sme pozvali našich hostí na dnešnom vypočutí, aby sa vyjadrili aj k tomuto zosúľadzovaniu VFR a stratégie EU 2020. Aby sme dokázali e, vyhodnotiť, nakoľko e, strategické otázky sú určujúce v otázkach definícií rozpočtových a finančných otázok a tiež nakoľko e, navzájom spolu súvisia. Zatiaľ sa teda nedá ešte nič uzavrieť, ale je jasné, že pokiaľ ide o nás, tak e, rozpočtové aspekty sú určujúce v stratégii budúcej podoby Európskej únie. Myslím si, že bez toho, aby výbor pre rozpočet a bez toho, aby um, bol viacročný finančný rámec zohľadnený aj pri stratégii, myslím si, že um, nebude možné jasne zadefinovať budúcu podobu tejto stratégie do roka 2020. Dúfam, že toto vypočutie bude plodné a že sa toho dozvieme naozaj veľa cenného. Ďakujeme pekne, pani Tomá, pán Olbricht. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Iba som chcel doplniť to, čo e, povedala pani Tomá. Samozrejme, e, veľmi sa teším na pozvaných rečníkov a domnievam sa, že dnes, a zda viac ako inokedy, je ten vhodný okamih, aby sme diskutovali o všeobecnej európskej e, politike e, e, za použitie rozpočtových nástrojov. Je to stále viac dôležité. Keď diskutujeme o Európskej únii a keď diskutujeme o rozpočte nepriamo, diskutujeme o európskej politike a o európskom modeli to znamená, že musíme si byť vedomi toho, že tento krok, tentokrát, alebo viac ako inokedy, vzhľadom na nedostatok stratégie, budeme ovplyvňovať tvorbu e, politiky tým, ako budeme viesť diskusiu o rozpočtom. Druhá poznámka. Ako vždy, Európsky parlament e, e, začína diskusiu o ďalšom VFR v čase, keď e, ostáva ešte 4 roky pre mm, e, súčasný ramec. Čiže logika spočíva v tom, že neočakávame ešte, kým sa objavia e, výsledky, ale musíme pripraviť niečo nové. Ale m, mm, tak je to vždy. To znamená, že mali by sme využiť skúsenosti z prvých troch rokov a pokúsiť sa zistiť, čo sa dá použiť a čo treba napraviť. A počas tohto prvého vypočutia mali by sme poukázať na silné a slabé stránky súčasného rámca počas štvrtého roku trvania, ešte predtým, ako sa skončil. Veľmi dobre vieme, že e, našim záverečným stanoviskom bude kombinácia na jednej strane ponaučení z dnešných skúseností a z nových víziev Ehm, a politických súvislostí. To znamená, že dnes by sme sa chceli počas tohto vypočutia sústrediť na súčasný stav, na to, čo teraz dokážeme identifikovať v súčasnom finančnom rámci, čo treba zmeniť a čo posilniť a v ďalšom kroku budeme diskutovať o súvislostiach, o vonkajších výzvach a nových prioritách. A toto všetko budeme musieť sklbiť, čiže ponaučenie e, e, z, z uplynulého obdobia a nové myšlienky. Keď to e, dáme pod jednu strechu, budeme pripravení na to, aby sme niečo nové navrhli. Takže toto prvé vypočutie je veľmi dôležité, aby sme pochopili, kde sa nachádzame. Ďakujem. Merci, merci, monsieur Olbricht. Ďakujeme pekne, pán Olbricht. Takže dáme teraz priestor našim hosťom, ktorých týmto srdečne vítam. Ďakujem za to, že prišli. Ako prvý dostáva slovo pán Michail Skozlovs, ktorý ste boli súčasťou trialógu o, o fonde FC. Vidím, že niektorí e, sa prejavujú dosť citovo pohnuto. Je to teda opätovné stretnutie e, s pánom Kozlovsom. Ešte stále e, je členom dvora auditorov a práve z tejto pozície dnes vystupuje aj na našom e, vypočutí. Nech sa páči, pán Kozlov, máte slovo. Merci, monsieur le président de la comité budgétaire. Ďakujem pekne, vážny pán predseda, vážni poslanci, dámy a páni, dobrý deň. Najskôr by som sa chcel poďakovať vám všetkým za toto pozvanie. Myslím si, že je to veľmi dobrá príležitosť pre dvor auditorov, aby sme sa podelili spolu s vami o toto poznanie, o tieto skúsenosti, poznatky, ktoré sme nahromadili za posledné roky hľadiska fungovania Európskeho rozpočtového systému. Myslím si tiež, že je to znak dobrej spolupráce medzi našimi inštitúciami a dúfam, že sa nám podarí naďalej pokračovať v tomto dialógu spoločne. Je vais continuer en, anglais. Teraz by som pokračovala po anglicky, ak dovolíte. Eh, eh, Európska únia je sa rozhodne nachádza na križovatke Čeli sme mnohým krízam, ktoré naďalej prebiehajú. A počet množstvo víziev a taktiež priorít narastá. V tomto kontexte by som chcel povedať, že Európska únia, európsky projekt je pravdepodobne jedinou alternatívou na cestu predu pre nás, pre všetkých. A preto európsky občania nás žiadajú, aby sme konali aby sme konali správnym spôsobom. Nový finančný rámec by mal byť schopný riešiť súčasné krízy a taktiež poskytnúť solidný základ z krátkodobého aj z dlhodobého hľadiska. Ďalej. Stručne k mojej dnešnej prezentácii v troch blokoch. Začneme obmedzeniami. Za posledných 10-15 rokov sme videli veľa štúdií, veľa správ, napríklad správu Sapír, ale aj správu Terivin ohľadom stavu európskeho rozpočtu. A tieto správy zvonia na poplach. Máme tu mnoho otázok v súvislosti s európskym rozpočtom. Niektorí hovoria, že je to systém e, zle riaditeľných kompromisov a potom Niektoré hovoria, že rozpočet je skôr reaktívny než proaktívny. Mnohí spochybňujú kvalitu e, výdavkov a taktiež legitimnosť európskych výdavkov v rámci členských štátov. Taktiež, predovšetkým v poslednej dobe, sa hovorí o neprimeranosti a neproporčnosti medzi potrebami a zdrojmi. Takže mojou úlohou dnes je pozrieť sa na niektoré z týchto otázok ktoré musia byť riešené v nadchádzajúcej, pri nadchádzajúcom prepracovaní viacročného finančného rámca. Ale určite si uvedomíte, že poviem toho aj veľa o negatívnych e, témach. Budem taktiež veľa si spochybňovať, ale taktiež súčasný finančný systém má aj svoje pozitívne stránky, ktoré by mohli byť zachované, ale z pohľadu dvora auditorov mojou dnešnou úlohou je vás upozorniť na to, čo by ste si mali všimnúť. V priebehu dlhých rokov Európsky dvor auditorov identifikoval rôzne problémy e, ročného aj viacročného charakteru, ktoré sú inherentné v európskom rozpočte. Takže tu máme budúcnosť proti minulosti to, čo teraz máme, tak to je systém kompromisov, ktorý sme vybudovali v priebehu posledných rokov. Mali sme tam dve voľny rozširovania EÚ, mali sme tam hĺbšie, e, hĺbšiu integráciu, reakcie na krízy. No a to bolo čoraz ťažšie, keďže rozpočet bol čoraz napnutejší. Viacročný finančný rámec ako taký bol zavedený preto, aby sme e, ročný rozpočtový cyklus trochu e, vylepšili. No ale vystáva to otázka, či sa jeho zavedením taktiež nezavedla určitá rigidnosť systému. No okrem toho, e, ročný rozpočtový proces je každý rok komplikovanejší. To ste si určite sami všimli. Viac než 70 európskeho rozpočtu, alebo aj viac, je predalokovaného, čo sa týka alokácie, tak cyklus viadočného finančného rámca trvá viac než 7 rokov. Už od začiatku plánovacieho procesu až do jeho uzavierky prebehne 13 rokov a to je pravdepodobne príliš dlho na to, aby takýto rozpočtový systém bol účinný. Takže má to určité dôsledky, to hovoril aj pán Olbricht. Keď začneme plánovať ďalšie obdobie tak sme ehm, sa ešte v podstate nedostal na obehovú dráhu, čo sa týka súčasného obdobia a výdavkov. Ďalej, čo sa týka stratégie, už sme o tom hovorili mnohokrát v našich správach. Máme tu paralelné priority a tieto priority, ako sme taktiež napísali v určitých textoch, sa neprevietajú dostatočne do operatívnych priorít. Taktiež si môžete položiť otázku, aké sú toto priority. Predovšetkým, vtedy, keď peniaze už začnú prúdiť smerom k príjemcom, tak už možno niektoré priority sú zastaralé a niektoré politiky pochádzajú ešte z 50. 60. rokov minulého storočia. Takže sa na ne musíme pozrieť trochu kritickejším okom. Čo sa týka komplexnosti, už sme hovorili o komplexnosti európskeho rozpočtu. No, naďalej o tom budeme e, hovoriť. Je treba prijať, že sa nemôžeme úplne vyhnúť komplexnosti, avšak je treba nájsť vyváženú situáciu, aby sme zaručili to, že bude tam dostatočná miera transparentnosti a zodpovednosti. Čo sa týka posunov, alebo oneskorení, tak toto nie je nič nové. Bohužiaľ sa to stalo trvalou črtou každého viadročno-finančného rámca, a to z rôznych dôvodov. Čo Máme tam napríklad záväzky, ktoré e, sa tam e, naskladali a v podstate v každej našej medziročnej správe o tomto referujeme. No a otázka je, či európsky rozpočet je príliš rigidný, neflexibilný alebo je príliš malý. Samozrejme, neúloho dvora auditorov diskutovať o veľkosti e, európskeho rozpočtu, avšak vidíme, že tam narastajúca disproporčnosť medzi potrebami a zdrojmi. Ďalej na ďalšej priesvitke som uviedol určité príklady z nášho eh, výkonnostného auditu, ktorý bol potom rozpracovaný v rôznych správach a poskytol nám náhľad na to, ako tie obmedzenia, o ktorých som hovoril, sa prejavujú eh, pri eh, výdavkoch na rôzne programy. Súvisí to s koordináciou, s navrhnutím programov a taktiež tam spochybňuje pridaná európska hodnota určitých výdavkov. Toto potrebujeme pre rozpočtovanie založené na výsledkoch. Taktiež chceme spustiť diskusiu ohľadom toho, prečo sa toto deje, prečo dvor auditorov dospel k takýmto záverom v súvislosti s politikami ohľadom veľkých výdavkov v Európskej únie. Je treba uznať, že v minulosti Prebehlo pár pokusov, alebo dosť pokusov o zlepšenie súčasného systému. Snažili sme sa e, presunúť naše zameranie na iné ciele, taktiež sme chceli mať stratégie, ktoré budú vyhovať všetkým. Lisabonská stratégia EU 2020, e, priority komisie, taktiež prebehla reorientácia alebo také, taká redistribúcia výdavkov možno nejaké zoštihlenie prostriedkov. Niektoré z nich vidíte uvedené na priesvitke. A chceme naďalej, sa snažíme robiť viac s menej prostriedkami. Tu máme taktiež zatiaľ zmiešané výsledky, ale je tu určitý potenciál, že by za určitých podmienok mohlo dojsť k zlepšeniu využívania finančných nástrojov. Taktiež prebehla veľká miera zjednodušenia. To je skôr taký technickejší krok. Čo sa týka orientácie v súvislosti s výkonom, tak to je vítané, ale v rámci súčasného systému sa to nepríliš dobre dosahuje. Našim hlavným cieľom je sa pozrieť skôr na reálny výkon, reálny dopad konkrétnych krokov a nie len e, prispôsobovať e, e, výkonnostný rámec. Myslím si, že o tejto veci sa budeme ešte veľa baviť. Čo sa týka plnenia pravidel, tak tam sa to zlepšilo. No, chybovosť už nie je na dvojcifernej úrovni, ako napríklad pred desiatimi rokmi. Teraz je, teraz je tak približne 4 až 5 prípade tých oblastí, kde sú veľké výdavky. Takže to sú dobré výsledky, ale ešte stále tam prístor na zlepšenie. Teraz sa dostávam k druhej časti mojej prezentácie. V našom informačnom dokumente ohľadom medziročného alebo polčasového polčasa revízie viacročného finančného rámca hovoríme, že náš rozpočtový systém musí byť agilnejší, účinnejší a transparentnejší, aby sme sa prispôsobili potrebám európskych občanov. Na presvitke vidíte určité črty, charakteristiky toho, čo vlastne myslíme týmito tromi slovami. Možno v rámci diskusie ešte sa k tomu môžeme vrátiť trochu detailnejšie. Vyvstáva tu otázka, čo urobiť, aby sa nám toto podarilo zaistiť teda tieto tri veci. Dvor auditorov si myslí, že potrebujeme reformu založenú na dôkazoch, aby sme dosiahli tieto tri dôležité výsledky, ktoré ste videli na priesvitke. Čo týka chronológie udalostí, tak tá musí byť správne naplánovaná, keď plánujeme budúce výdavky Európskej únie predovšetkým. Nám musí byť jasné, čo chceme presne dosiahnuť, čo je realistické a predovšetkým, pokiaľ máme e, tie ambície, že chceme mať e, rozpočet založený na výsledkoch, takže by sme si napríklad mali definovať tie výsledky. A dôležitou črtou je tu, to, že nie len potrebujeme vyhodnocovať staré programy, ale taktiež potrebujeme porovnávať výkon rôznych e, programov v rôznych sektoroch a prioritizovať keďže sa prostredie, v ktorom e, fungujeme, stále mení a taktiež máme dispozície obmedzené zdroje, takže porovnávanie je veľmi dôležité. Ďalej si musíme rozhodnúť, aké politiky, aké nástroje potrebujeme na Európskej únii, aby sa nám podarilo dosiahnuť e, limity na výdavky. Toto je téma sama o sebe na diskusiu. Ako som povedal, dvor auditorov nemá kompetencie sa k tomuto vyjadrovať. No až potom len čo prebehnú tieto diskusie, tak až potom môže návrh o viacročnom e, rozpočte e, sa na ňom môže začať pracovať. Konsenzus ohľadom toho, čo financovať z európskeho rozpočtu, ten e, naďalej nie je dosiahnutý v rámci diskusí nemáme žiadne jasné kritéria, alebo v súčasnosti ich nemáme, aby sme definovali politiky, ktoré by mali na európskej úrovni financované. V našom informačnom dokumente, o ktorom už som hovoril, žiadame e, diskusiu na vysokej úrovni ohľadom toho, čo je treba financovať na európskej úrovni. A čo sa týka e, nejakých udalostí a diskusí, tak tie sú vítané. A tento proces by taktiež by do ňoho e, mala byť zapojená Európska rada, a to čo najskôr. A myslím si, že je treba sa taktiež zamyslieť nad úlohou Európskej únie v globalizovanom svete. Napríklad biele Bielej knihe komisie vidíme, že Európska únia ako celok zaostáva čo týka mnohých ukazovateľov. Takže s tým je treba taktiež niečo urobiť. Na oper- viac na operatívnej úrovni je treba nájsť spoločné pochopenie európskej pridanej hodnoty a taktiež sa zhodnúť na sade politík, ktoré museli byť financované zo strany Európskej únie. No a my si myslíme, že Európska komisia potrebuje takýto vstup, aby mohla vypracovať vyvážený návrh, ale zároveň, aby sme si ušetrili čas, ktorý potrebujeme aby sme to plánovacie obdobie mohli trochu skrátiť. Ďalej som tu uviedol opäť pár návrhov v oblasti e, politiky súdržnosti. Pokiaľ si myslíme, že napríklad politika súdržnosti mala byť súčasťou budúceho rozpočtu, tak naša správa poskytuje dobrý prehľad ohľadom toho, čo urobiť, aby sme lepšie politiky plánovali, aby boli účinnejšie. Ďalej ešte stručne pár slov k Bielej knihe komisie. Historicky Európska únia zaznamenávala pokrok v ťažkých časoch a to znamenalo, že sme mali dobrých lídrov a odvahu a taktiež, že Európska únia bola zaviazaná dosiahnuť svoje ciele. No a tuto sme mali teda aj Bielu knihu od komisie, ktorú vítame a taktiež vítame podobné udalosti, ktoré budú naďalej prichádzať. No a dôležité je to, že reforma rozpočtu sa zdá byť nutná z akýchkoľvek podmienok, ktoré boli uvedené v Bielej knihe, ale taktiež, pokiaľ by žiadna Biela kniha nebola, tak je treba, ako povedali sprospravdajcovia, je treba, aby prišli zásadné zmeny. Posledné prieskumy ukazujú, že občania podporujú projekt Európskej únie, ale taktiež podporujú referendum o tom, či ich členský štát by mal alebo nemal zostať v Európskej únii. A toto si môžeme vykladať aj tak, bo teda paradoxný výsledok si môžeme vykladať aj tak, že občania pociťujú potrebu, alebo vedia, že je treba mať silnú a zjednotenú Európu, ale nie sú spokojní s tým, ako tento projekt sa implementuje a riadi. A je teda jednou z našich hlavných úloh e, toto vziať na vedomie, využiť túto príležitosť a vytvoriť lepší rozpočet Európskej únie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne za vašu prezentáciu, že ste nám pripomenuli hlavné zásady a odporúčania a tiež veľmi pekný citát Alberta Einsteina. By sme mohli e, uplatniť aj v mnohých našich postupoch. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz, pán Kozlovs za to, že ste nám približili pohľad e, dvora auditorov, ktorí nás vyzýva k tomu, aby sme boli agilní, aby sme dokázali zadefinovať jasne, čo by sa mohlo považovať e, za európske verejné statky a tiež, aby sme mali dostatočný rozpočet na presadzovanie a na um, ich sprístupnenie všetkým Európanom. Myslím si, že teraz nastala vhodná chvíľa, aby sme dali slovo doktorovi Akošovi Kendelovi, ktorý je predruženým profesorom Korvinovej univerzity v Budapešti. Nech sa páči, doktor. Máte slovo. Merci d'être avec nous et soyez Ďakujeme za to, že ste prišli. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem za slovo. Je to skutočne veľká česť tu byť k vám pozvaný. Ja prednášam na vysokej škole, dávam e, to teraz som zvyknutý, že e, moja prednáška obvykle má trvá 90 minút a momentálne ste im povedali, že dnes môžem hovoriť len 15, takže to bude trochu ťažké. Pripravil som si pár priesvitok. Dúfam, že to všetci vidíte na obrazovkách. Môžeme si prejsť tie hlavné body. V niektorých prípadoch možno nejakú tú prísvitku preskočím a budem hovoriť len o hlavných bodoch. Chcel by som začať nejakými všeobecnými úvodnými poznámkami ohľadom charakteristických eh, črt viedročno-finančného rámca alebo európskeho rozpočtu a potom budem hovoriť krátko o jeho objeme, o jeho veľkosti a taktiež by som vám povedala ešte niečo ohľadom hlavných funkcií európskeho rozpočtu, o všeobecných funkciách rozpočtových aktivít a taktiež potom budem hovoriť o pravidlách e, a úlohe Európskej únie potom krátko o problematike vlastných zdrojov, ale skutočne veľmi krátko, pretože príde ešte ďalšia prezentácia, ktorá sa na to bude sústredovať. Ja budem hovoriť skôr o charakteristických črtách na strane výdavkov. No a na záver ešte pár návrhov, možno nejaké pozitívne reformy alebo zmeny, ktoré by sme si prijali do budúcnosti. Ako to? Dobre. Takže najprv také všeobecné pripomienky. Opäť zopakujem to, čo už tu zaznelo, že je tu určitá závislosť. Budúci viacročný finančný rámec by sama, že bude vychádzať z našich dlhodobých skúseností aj z minulosti, takže je ťažké vykonávať nejaké radikálne reformy. Tie e, presun, posuny alebo zmeny musia byť postupné. Ďalej chcem na úvod povedať, že sú tu rôzne funkcie európskeho rozpočtu. Ako všetci viete, tak európsky rozpočet má rôzne funkcie v porovnaní s národnými rozpočtami a preto v niektorých prípadoch výdavky sa zdajú byť neproporčné, neprimerané, dokonca aj pokiaľ ich, teda porovnám ich podiel na celkových verejných výdavkov, teda v porovnaní s vnútroštátnymi výdavkami. No a na záver svojho úvodu poviem niečo k európskej pridanej hodnote. Myslím si, že európsky rozpočet by sa mal sústrediť predovšetkým na tie aktivity a politiky, ktoré jasne prinášajú na európskej úrovni pridanú hodnotu. No a na záver ešte k flexibilite. Tá je potrebná. Potrebujeme stabilitu, ale aj potrebujeme rezervy a určité pravidlá, ktoré by vychádzali z konkrétneho výkonu a tie taktiež musia byť súčasťou viacročného finančného rámca. Čo sa týka veľkosti európskeho rozpočtu, tak len stručne, vy ste skúsení v tejto oblasti, v týchto diskusiách. Nuž, my máme takú skúsenosť, že členské štáty by nechceli eh, vyšší rozpočet, než teda taký, eh, ktorý eh, si vyžiada 1% HND. Takže nechcú prekročiť toto 1%. No a ďalej, čo sa týka funkcií európskeho rozpočtu, rád by som sa vyjadril k šiestim klasickým funkciám akéhokoľvek rozpočtu, či už na regionálnej, vnútroštátnej alebo nadnárodnej úrovni. Nebudem zachádzať do detajlov. Máme tu teda alokačnú funkciu, distribučnú funkciu, rozvojovú funkciu, stabilizačnú funkciu, regulačnú funkciu a funkciu verejnej služby. Keď sa pozrieme na rozpočet EÚ, tak dospieme k záveru, že európsky rozpočet je hlavne takým rozpočtom, ktorý plní e, alokačné a distribučné úlohy, pretože viac než 70 výdavkov ide na napríklad polnohospodárske e, kroky alebo kroky v oblasti politiky súdržnosti. A toto sú tieto dve E, klasické funkcie. Navyše by som ešte chcela povedať, že väčšina politickej oblasti, kde dochádza k, distribúcii, sa riadi na národnej úrovni. Tam už som vám taktiež uvedol určité príklady. Okrem toho je tu jasná rozvojová funkcia. Politika súdržnosti nie je len nejakou politikou, ktorá sústreduje na distribúciu alebo redistribúciu, ale taktiež má silnú rozvojú funkciu a taktiež ďalšie veľmi dôležité politiky sú to ako napríklad podpora vzdelávania, výskumu vývoja a celoeurópskych sietí. To sú iba niektoré príklady, kde teda máme tú rozvojú funkciu. Čo sa týka stabilizačnej funkcie, tam dospievame k záveru, že vďaka veľkosti európskeho rozpočtu nie je možné mať príliš veľké očakávania, že tu tá stabilizačná funkcia bude silná, pretože v podstate fiskálne politiky sú v rukách členských štátov, Máme tu len koordináciu hospodárskej politiky na európskej úrovni, takže bohužiaľ stabilizačná funkcia je vykonávaná len v podobe jednotnej menovej politiky v rámci eurozóny. Ako už som povedal, možno politika súdržnosti a jej transfery, možno tam je nejaká stabilizačná funkcia, zo stredného alebo dlhodobého hľadiska. Takže je tu otázka, či táto stabilizačná funkcia by mala byť do budúcnosti posilnená. Mohla by prebehnúť nejaká vážna diskusia na túto tému. Napriek tomu, že možno je tu aj otázka, či vytvoriť oddelený rozpočet pre eurozónu, Nebudem zachádzať do podrobností, možno by sme to v rámci diskusie mohli prejednať podrobnejšie. Well, um, concerning let me go ahead because it is <laughs> very, very short period of time concerning redistributive e- čo sa týka um, efektu prerozdeľovania v rozpočte EÚ, Mám tu dva grafy, na ktorých znázorňujem e, čisté pozície členských štátov voči rozpočtu EÚ v predchádzajúcom programovom období viacročného finančného rámca. A ten druhý graf znázorňuje najposlednejšie dostupné údaje z roka 2015. Moje závery sú také, že je tu jasný efekt pri v rozpočte EÚ, ale nie je to príliš veľká záťaž na čisté prispievajúce krajiny. Vidíme, že dokonca aj v prípade najväčších čistých prispievateľov do rozpočtu tento podiel je zhruba 0,3 0,25 ich hrubého národného dôchodku. Na druhej strane však dopad e, tohto prerozdelenia v rozpočte je relatívne významný pre e, krajiny, ktoré sú čistými príjemcami. Predstavuje to zhruba 3,5 až 4 ich hrubého národného dôchodku. Teda v tomto smere je to jasný pozitívny efekt. Chcel by som ešte doplniť, že aj keď e, nie je ľahké mnohých prípadoch uznať e, tento redistribučný efekt e, či dopad prevodov. Nevieme totiž, kto presne príjemcom. Sú tu totiž rôzne ďalšie vedľajšie efekty a účinky. Nemám teraz do toto času zachádzať do podrobností. Uviedol som len niekoľko príkladov na tejto priešvitke, aj keby sme vzali do úvahy európsku pridanú hodnotu to, čo vyplýva z ostatnej správy Montyho, aj z nevyplývajú jasné dopady. Aj tie majú značné dopady, dokonca aj na čistých prispievateľov do rozpočtu. Teda vôbec nie úplne jasné, že iba čistej pozície e, z hľadiska rozpočtových presunov by e, jasne znamenali, kto je čistým prispievateľom či čistým príjemcom. Teraz e, by som sa rád pozrel na význam politiky súdržnosti. Nemám príliš veľa času zachádzať do podrobností. Na tomto grafe je zvoraznené, že politika súdržnosti a prevody a presuny s ňou súvisiace majú dlhodobo stabilitačné účinky v priebehu krízy. Verejné investície v rozpočte sa radikálne znížili v členských štátoch a bez politiky súdržnosti a s tým súvisiacich transferov by eh, tento pokles bol ešte o mnoho značnejší. Toto je jasne viditeľné na tomto grafe ďalej. Mm, podľa viacerých výpočtov, jednak eh, správa Zapostovský, tá eh, popisuje vzájomné výhody politiky súdržnosti, presuny sa spomínajú tiež v záveroch tejto správy ono tiež e, sa tam pozitívne hodnotí celkový účinok e, tejto politiky presunov, e, pretože prostredstvom priamých a nepriamých kanálov to prináša pozitívne účinky aj na krajiny, ktoré sú čistými prispievateľmi. Aj tie majú prospech z týchto presunov ďalej. Čo sa týka vlastných zdrojov, nemám už dostatok času zachádzať do podrobností. Rád by som to len uzavrel s tým, že ako viete, rozpočet Európskej únie je veľmi výrazne závislí od politickej vôle, od politických eh, záväzkov členských štátov, nakoľko budú ochotné rozpočet financovať, pretože to závisí od eh, príspevkov vychádzajúcich z hrubého národného dôchodku a tiež z príspevkov založených eh, na úrovni DPH, teda vlastné zdroje by boli naozaj potrebné a to také, ktoré by boli nezávislé od politickej vôle v členských štátoch. Vytvoril la by sa tým akási finančná samostatnosť rozpočtu EÚ. Bolo viacero návrhov. Môžeme spomenúť jednotlivé balíky, počínajúc agendou 2000 a tak ďalej a tak ďalej. Tieto návrhy komisie žiaľ všetky zlyhali. V priebehu rokovaní teda nie som až takým veľkým optimistom, čo sa týka budúceho vývoja v tejto oblasti. Na druhej strane však by som chcel spomenúť, že príspevky založené na úrovni hrubého národného dôchodku sú proporčné, pretože to závisí od miery rozvinutia daného členského štátu. A teraz z tohto pohľadu to nie je skutočný eh, vlastný zdroj v pravom slova zmysle, ale je to stabilný a proporčný zdroj primeraný miere rozvoja daného členského štátu. Čo sa týka štruktúry výdavkov, toto by som preskočil niekoľko priesvitok. Na tejto tabulke jasne vidíme, že došlo k jednoznačnému posunu pozitívnym smerom. Žiaľ, aj v aktuálnom viacročnom finančnom rámci tie dve tradičné politiky sú najvýznamnejšími požiračmi výdavkov. 70 e, výdavkov pokrývajú oni. Tiež došlo k ďalším významným posunom, ale žiaľ, nové politiky, ktoré sú napojené na posilnenie konkurenceschopnosti, na základe stratégie EU 2020 zvýšili svoj rozpočtový podiel. Uvádzam tu aj niekoľko percentuálnych údajov. Na ďalšej stránke vidíme, že v prípade vzdelávania a, politiky pre odbornú prípravu tam došlo k narastu o 40 ďalej v prípade, v prípade výskumu inovácií tam sa to navýšilo 30 ďalej v prípade e, transeurópskej sieti tam sa to navýšilo až 50 Teda naozaj to je dosť značné navýšenie, ale celkovo tento podokruh je naďalej relatívne malý z hľadiska celkových výdavkov. Predstavuje zhruba 13 z celkových výdavkov rozpočtu. Ešte niekoľko odporúčaní. Myslím, že keď e, sa bude uvažovať o budúcej reforme európskeho rozpočtu, mali by sme sa zamerať e, na skúsenosti z minulosti, na strategické ciele a na realitu, ktorá nám hovorí, že Členské štáty by chceli šetriť, e, zachovať si svoje vlastné národné vnútroštátne fiskálne politiky a preto bude e, žiaľ e, úroveň rozpočtu z hľadiska dostupných zdrojov významne obmedzená. Mali by sme sa však zamerať viac na výskum a vývoj. Bez toho, aby som zachádzal do podrobností, samozrejme už nemám totiž zvyšný čas vzdelávanie, odborná príprava, transeurópske siete, ďalej politika súdržnosti. Toto by mali byť strategické oblasti v súvislosti so zlepšením konkurenceschopnosti európskej ekonomiky vo všeobecnosti a ešte by som spomenul, že žiaľ radikálna reforma spoločnej polospodárskej politiky bude nevyhnutná. Je totiž jediným spôsobom, ako zaistiť, aby bol dostatok zdrojov na financovanie ostatných strategických cieľov Európskej únie. Aj spolufinancovanie by sa mohlo zaviesť v prvom pilieri spoločnej polospodárskej politiky, iba dokonca aj e, nejaké ďalšie opatrenia, aby sa mohli osúhlasiť. A ešte v neposlednom rade e, čelíme novým výzvam v oblasti e, spravodlivosti a vnútra, teda politika bezpečnosti, Mm, spoločná bezpečnostná obranná politika. Problém je tam v tom, že, že neexistuje konsenzus e, o cieľoch e, v tejto oblasti a tiež neexistujú kompetencie na úrovni EÚ. Teda tieto polia sú relatívne citlivé oblasti na financovanie, ale istá flexibilita, isté rezervy by boli naozaj nevyhnutné aj v týchto politických oblastiach. Uvádzam tu ešte štyri um, závery zo svojej prezentácie, ale v podstate tu iba opakujem svoje hlavné zistenia, takže to je všetko. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne za vašu prezentáciu, ktorá bola veľmi obsažná. Tiež ďakujeme za dokument, ktorý ste nám mali k dispozícii, z ktorého môžeme e, e, absorbovať všetky podrobnosti. Na, bod- na budúce vám zaistíme 90 minút k dispozícii. Ďalej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 Isto sa snažíme e, riešiť e, CCTB zdanenie e, uhlíka a je tu potenciálny príspevok, ktorý zabezpečí e, naplnenie stratégie EU 2020 a naplnenie e, cieľov dlhodobo udržateľného rozvoja, cieľov e, klimatickej zmluvy z Paríži a umožní nám rozpočtovať výsledky. Európska daň môže oslabiť čistú pozíciu členských štátov, pretože ťažko sa atribujú príjmy jednotlivým členským štátom. Je tu aj určitá určitý dodatočný prístup z hľadiska e, vlastných zdrojov založených na daňach, ale my to navrhujeme ako alternatívu, nie ako doplnok s tým, aby členské štáty e, znižovali e, vysokú daňovú záťaž na pracovnú sílu. A to je v súčasnosti typické pre viaceré členské štáty. E, takisto to môže posilniť e, prvky koherentnosti a ďalšie dôležité hľadisko sa týka pocitov občanov vo vzťahu k Európskej únii. To môže pôsobiť integračne, to môže byť e, symbolom e, výhod integrácie e, na strane Európskej únie. To môže byť celkom príťažlivé s tým, aby sa zvýšila atraktivita Európskej únie v očiach občanov a v neposlednom rade. To by bolo možno e, urobiť v rámci existujúceho e, e, ústavného a právneho rámca. Tu by sa mohol použiť systém určitých odvodov, teda členské štáty by zbierali určité príjmy a odovzdovali ich do rozpočtu Európskej únie. Postupne by sme mohli zavadzať prehlbenú spoluprácu e, e, medzi e, ochotnými štátmi. Takže toto by bola ďalšia možnosť v prvej etape. Sú tu viaceré kľúčové otázky a pochybnosti. Nebudem teraz zachádzať do detajlov, ale možno, že to bude predmetom našich ďalších diskusí. Je tu celá problematika, či potrebujeme mať osobitný rozpočet pre eurozónu, či treba e, koordinovať e, e, rozpočet eurozóny s celkovým rozpočtom únie. Je tu otázka dlhodobej účinnosti, keď zohľadneme náš základný cieľ dekarbonizácie v súvislosti s Parížskou dohodou o klíme. Čo je však ešte dôležitejšie, je to, že väčší dôraz na dlhodobú udržateľnosť výdavkov únie a väčší dôraz na skutočnú európsku e, pridanú hodnotu je pred, sú predpokladom e, implementácie systému vlastných zdrojov založeným na zdanení. V opačnom prípade e, budeme svedkami ešte väčšieho odboru, odporu európskych občanov, pokiaľ ide o pokračujúcu integráciu únie. Tým sa dostávame k druhej časti prezentácie a síce k nedostatkom súčasnej štruktúry výdavkov európskeho rozpočtu. Už predtým sa spomenulo, že v zásade výdavky Európskej únie by sa mali týkať iba tých oblastí politiky, kde e, nekoordinovaná činnosť e, členských štátov by bola nepostačujúca pri riešení cezhraničných problémov alebo v tých oblastiach politiky, kde ide o spoločné európske záujmy. Európska únia predovšetkým musí poskytovať takéto verejné statky, ktoré e, sa nedajú zaistiť na úrovni členských štátov, pretože ich e, prínosy e, majú cezhraničný rozmer. Európsky rozpočet, a o tom sa už hovorilo, jeho súčasná štruktúra poskytuje príliš málo celoeurópskych verejných státkov a má nízku prídanú európsku hodnotu a preto e, čistí e, prispevovateľia napriek e, všetkým problémom sú neochotní, pokiaľ ide o navýšenie súčasného rozpočtu. A preto stále viac európskych občanov nepocíťuje nejaký prínos európskeho rozpočtu na, na vlastný život. Najdôležitejšie štruktúralne nedostatky spočívajú v tom, že výdavky na mm, spoločnú poľnohospodárskú politiku, a tu s vami súhlasím, súhlasím s predrečníkom, sú príliš vysoké a možno, že e, e, zachovávajú e, konvenčnú produkciu v prvom pilieri SPP, čiže väčšie podiel dotácií dostávajú väčšie poľnohospodárske podniky, ktoré prevádzkujú konvenčné polnohospodárstvo. Treba posilniť e, udržateľnosť druhého piliera, e, aby sme aktívne podporovali e, biologické polnohospodárske podniky, na ktoré pripadá menej ako jedna štvrtina všetkých výdavkov na polnohospodárstvo. Po druhé, štruktúra kohezná politika sa príliš sústreduje na tradičnú infraštruktúrnu politiku, teda na financovanie e, veľkých infraštruktúrnych e, projektov a bohaté štáty majú väčší e, osoch z dotácií a prostriedky sa neprerozdeľujú chudobnejším členským štátom. Nerobí sa to adresne. Ďalej výdavky na výskum a infraštruktúru predstavujú iba malý podiel celkových výdavkov Navyše e, iba e, malý podiel týchto výdavkov e, podporuje sociálne a ekologické prieme transformácie. Iba malá časť sa venuje ekologickému polnospodárstvu a príliš málo podporujeme medzinárodný koordinovaný prístup E, k zmiereniu dôsledkov e, globálnej utečeneckej e, krízy, o čom sa hovorilo na vannom zhromaždení minul rok v septembri minulého roku. Môžeme dosiahnuť svoje cieľe predovšetkým tým, že znižíme celkové výdavky na polnohospodárskú politiku, tým, že posilníme ekologizáciu premých e, platie polnohospodárom v prvom pilieri polnohospodárskej politiky a presunieme gro výdavkov na, e, do druhého pilieru, kde sa podporujú environmentálne cieľe. Treba presunúť e, prostriedky s, smerom k chudobnejším členským štátom a treba to viac sklbiť s cieľmi v oblasti E, e, klimatických zmien, zamestnanosti a migračnej politiky. Takisto treba zvýšiť výdavky na výskum a inovácie s osobitným dôrazom na environmentálne a spoločenské hľadiska. E, súhlasím s predrečníkmi. Tomu sa musíme venovať v akomkoľvek prípade, dokonca aj keď sa E, príjme scenár e, pokračovanie e, v súčasnom prístupe. Samozrejme, scenáre, ktoré rátajú s väčšou integráciou všetkých členských štátov, prípadne skupiny členských štátov, budú mať aj väčší vplyv na skladbu a úroveň výdavkov Európskej únie. To sa týka aj systému vlastných zdrojov. Domnievame sa, že do určitej miery treba implementovať aj určitú mieru e, e, E, implementáciu vlastných prostriedkov na základe e, zdanenia. Ďakujem pekne za e, pozornosť a teším sa na diskusiu. Ďakujem pekne za vaše analýzy, vaše odporúčania. Toto všetko sú pre nás veľmi cenné rady v najbližších mesiacoch. Chcel by som privítať pána Oettingera, pána komisára, ktorý práve prišiel medzi nás a chcel by som sa mu srdečne poďakovať Vieme, pán komisár, že musíte odísť o 17.45 zhruba. Chcel by som vám navrhnúť, my sme práve vypočuli našich expertov, ktorí sa s nami podelili do svojej vízie z hľadiska toho, akú podobu by mohol mať nový viacročný finančný rámec, teda ako by mohol vyzerať celkovo rozpočet Európskej únie. Teda navrhujem, aby ste dostali slovo teraz vy na vašu prezentáciu prebehne krátka diskusia a potom dáme opäť slovo pánovi Oettingerovi, pretože musí odísť o okolo 3 čtvrte na 6 a potom dáme opäť priestor eh, pre diskusiu, aby bolo možné klasť otázky našim eh, trom ďalším hostom. Nech sa páči, pán komisár, dávam vám slovo. Eh, vážený pán predseda, pán Artui, pani, vážená pani Toma, vážený pán Olbricht, spravodajcovia, pán Levandovský, pán Depre, vážený pán Kozlovs, pán Kingu, dámy a páni. Chcel by som vyjadriť svoju vďaku rozpočtovému výboru za vašu prácu, pretože skutočne s týmito iniciatívami prichádzate v pravý čas, prispievate k našej spoločnej práci. Očakávame s napätím obe vaše správy, z ktorých potom e, vyplynie stanovisko a postup Európskeho parlamentu. A ja taktiež očakávam tieto správy v nadchádzajúcich mesiacoch a dúfam, že potom povedieme diskusiu aj s vami, s jednotlivými politickými skupinami, s vašimi zástupcami tak aby vaša línia a to, na čom pracovala komisia, aby to bolo odhlasované čo najhomogénejšie. Ja som sa prevrátil z Luxemburgu, mali sme tam e, Všeobecnú radu a je potešujúce, že po tom, čo pár dní potom, čo, alebo jeden deň potom, čo začali rokovanie o Brexite a pár týždňov po voľbách v Británii, kde je vláda, ktorá ešte stále v úrade, zrušila eh, svoj súhlas a svoje námietky, ale stiahla svoje námietky eh, proti eh, proti polčasovému finančnému rámcu alebo vyhodnotiu finančného rámca. Takže toto môžete požiadavky na tento rámec a je treba teda preskúmať e, základ e, pre tento finančný rámec a vykonať určité zmeny. Alebo sú tu určité dôležité zmeny, ktoré musia prebehnúť a preto návrh pre rozpočet na rok 2018 e, je politicky aktuálny a nezmenený, nepotrebuje žiadne dodatočné zmeny, ale môže slúžiť ako základ pre riadny postup, ktorý bol stanovený v marci v, trialógu, v trialógu, tak aby sme nestracali čas a v oktobri alebo v novembri potom padne rozhodnutie zo strany rady a parlamentu. Myslím si, že čo sa týka e, spolahlivosti európskeho rozpočtu, európskej rozpočtovej politiky. Toto je veľmi dôležité. No a potom tu máme ďalšie roky 2019 e, a 2020 do ktorých eh, potom bude pridaná veľká miera flexibility, eh, čo sa týka financovania nových úloh a taktiež mm, potom nové priority, ktoré budú stanovené, budú môcť byť doplnené príslušnými zdrojmi. No a ďalší eh, rozpočtový rámec bol dnes hlavným bodom rokovania aj na Všeobecnom rade pre všeobecné záležitosti a my budúci týždeň e, v stredu toto zverejníme v rámci nášho dokumentu. Rozpočet e, pre ďalšie 10 e, rokov po roku 2020, dámy a páni, my aj s kolegyňou Krecu spolupracujeme taktiež na modernizácii štrukturálnych fondov. No a v tomto reflekčnom dokumente Taktiež e, vymenujeme rôzne možnosti, ako by mohol vyzerať rozpočet na schádzajúcich rokoch. Chceme taký výsledok, ktorý bude obsahovať e, rôzne možnosti, ktoré vám potom predložíme. Na momentálne tu vidíme tri nedostatky rozpočtu, ktoré v nás vyvolávajú obavy. Prvý nedostatok to je e, výstup našich britských priateľov. Briti svoj, sú zodpovední z 15% za naše príjmy a napriek e, svojmu rabatu sú čistými platcami. A štruktúralne po tej prechodovej e, fáze e, za, posledný, za budúcich 10 rokov nám ročne bude chýbať 10 až 13 miliard eur, takže tento nedostatok musíme e, napraviť. Po druhé, máme nové úlohy, súčasnosti, ktoré budú čoraz dôležitejšie. A pri odsúhlasení minulého rozpočtového rámca, za ktorý bol zodpovedný kolega Levanovský, ktorý je teraz vašim kolegom. A týto, o týchto veciach sme vtedy ešte nevedeli, ako napríklad kontrola na hraniciach, ochrana hraníc, taktiež e, e utečenci, pomoc e, zasenutým krajinám Bulharsko, Taliansko, Grecko a ďalšie migrácie vo všeobecnosti, terorizmus, boj proti terorizmu, taktiež e, preskúmanie obrany, teraz v roku 2017, 18 a 19 máme 90 e, miliónov eur, ktoré boli v rámci rozpočtu stanovené na pilotné projekty v tejto oblasti. A toto je oddelenie od horizontu 2020, aby tam nebola žiadna konkurencia medzi e, výskumom v oblasti civilnej a v oblasti obrany. A pokiaľ členské štáty schvália tento pilotný projekt, projekt, tak potom z výskumu pre obranu urobíme v ďalšom finančnom rámci e, položku zvlášť. A čo ešte dôležitejšie, tak to máme cieľ 2 členské štáty, ktoré sú členmi NATO, e, si teda prislúbili takýto cieľ. Musíme toho robiť viac, viac než to 2%, možno až 3. No a na európskej úrovni sa musíme koordinovať a taktiež e, musíme všetko kofinancovať. Miliarda ročne e, na ďalších 10 rokov je stanovená, to nie až toľko. Momentálne hovorí, vychádzame z 200 miliard všetkých členských štátov e, za rok. 2% e, to by bolo 300 miliard ročne, takže e, si myslím, že toto nie je také veľké navýšenie. Nové úlohy nás čakajú. No a napríklad dohoda s Tureckom, tam boli 3 miliardy eur pred koncom roka. Je to teda doložené už v našich záväzkoch. A pokiaľ by sme chceli pokračovať v tejto dohode v nadchádzajúcich rokoch, tým by nám e, vznikla medzera v rozpočte. A obe tieto e, medzery by potom sa vyšpolili na 20 až 24 miliárd eur. No a tretí nedostatok je taký, že my sa snažíme aspoň jednu časť finančných programov, ktoré sa teraz nenachádzajú v rozpočtovom, e, v našom rozpočte, chceme ich integrovať. Napríklad Európsky rozvojový fond a taktiež tu máme teda dôležité programy, ktoré boli integrované do nášho rozpočtu. Ale jasné, že čo sa týka toho 1% stropu, tak tá sa tam, takto sa tam nedostaneme. A taktiež musí byť jasné, že tieto tri nedostatky sa nenapravia prostredníctvom nejakých e, krátení rozpočtu. Takže preto máme tento reflexný dokument, ak už sme povedali na rade, chceme ho využiť, aby sme to mohli celé vyhodnotiť a možno e, aj ten nedostatok spôsobený Brexitom by mohol byť pokrytý krátením a spolu e, z 50% a z 50% potom čerstvými peniazmi, alebo možno v pomere 60 a 40. Takže Briti odchádzajú a my, čo zostávame, musíme ten chýbajúci, e, ten chýbajúci príspevok pokryť. No a samozrejme ten e, finančný rámec musí byť odsúhlasený jednomyselne na rade. Ale čo sa týka toho druhého nedostatku, tak tam musíme zohnať čerstvé, nové peniaze. A čo sa týka nejakých krátení a e, presúvaní prostriedkov z iných oblastí, tak tam ide iba o protifinancovanie. No a tretia vec e, je potom migrácia, utečenci. Tam máme niekoľko miliard ročne, ktoré sú potrebné a pokiaľ to chceme pokryť krátením štrukturálnych fondov, tak potom budeme opäť rozdielovať našu európsku rodinu, pretože niektoré členské štáty potrebujú e, pokryť svoju infraštruktúrnu e, alebo infraštruktúrny rozvoj, sociálny rozvoj, hospodársky rozvoj a povedia, že, my, e, že sa potom nikam nedostanú, že sú zastavené na pol ceste a že sa tým kryjú veci, ktoré sú zájme iných členských štátov. Švedska, Dánska, Nemecka, Rakúska, Talianska. Takže ja by som sa chcel vyhnúť takéto situácie, že by sme ďalej delili a eh, rozpoltili našu európsku rodinu. No a máme tu štrukturálne fondy, sociálny fond, ďalej e, eh, polnospodárske piliere, ale aj Horizon 2020, nástroj spájme Európu. Tieto musia byť účinné a je treba sa pozrieť na otázku, ako, aké zmysluplné boli všetky tieto projekty. A mali by sme vo všeobecnosti v rámci budúceho rozpočtu prísne dbať na pridanú európsku hodnotu. Každé euro musí mať e, určitú pridanú hodnotu e, v porovnaní s programom na vnútroštátnej úrovni. A je treba taktiež zistiť, čo to vlastne znamená pridaná hodnota, added value. Je tu nejaká právna definícia, existuje, je tu nejaká politická definícia. Taktiež k tomu prídeme s rôznymi návrhmi, ktorým sa môžete potom vyjadrovať. A otázka nových príjmov a e, diverzifikácie našich zdrojov, to je otázka, ktorá taktiež je obsahnutá v návrhu premiéra Maria Montiho. A ja som sa pozrel na určité body, ktoré bol obsahnuté v tomto texte, napríklad čo týka energetiky, ochrany e, klímy, e, systém ETS, možno by tieto mohli e, vyriešiť. A naopak by sme si mali premyslieť, či napríklad e, E, daň, daň z obratu, či tam by taktiež e, sa nenašlo určité riešenie. A správa Monty, ktorú poznáte, by mohla byť taktiež využitá aj v súvislosti s našimi príjmami a mohla by taktiež poslúžiť aj pri úvahách o reformách. ďalej, či by druhý pilier v rámci SPP mal byť zachovaný, alebo či by to malo byť veľa štruktúrnych fondov ďalej pri spolufinancovaní, či by sme mali očakávať členské štátov spolufinancovanie, alebo či to bude úloha spoločenstva pri plnom financovaní. Mali by sme naše štruktúrne fondy naviazať e, na výkazy jednotlivým členským štátom. V tom prípade by tieto odporúčania mali byť ešte konkrétnejšie, ešte presnejšie a v niektorých členských štátoch by sa mali regionalizovať, pretože programy neuskutočňujú členské štáty, ale regióny. Máme na to dostatočné personálne vybavenie. Okrem toho by sme potrebovali včasné prepracovanie týchto odporúčaní jednotlivým členským štátom a to na úrovni vnútroštátnych regionálnych samozpráv, samozrejme s poradenstvom komisie. Niektorí sa odvolávajú na princípe právneho štátu. Tvrdia, že je to podmienka na zachovanie štrukturálnych e, fondov. Samozrejme, to je veľmi zložitá, veľmi citlivá téma. Vyžaduje si to tak či tak v rade jednomyselné rozhodnutie. Tiež musíme preskúmať, či a kde presne pri štruktúrnych programoch a programoch sa môžeme uskutočniť nejaké škrty, kde by sa to dalo obhájiť? Myslím si, že nové čerstvé peniaze, viac prostriedkov získame len, ak vopred budeme schopní modernizovať, zjednodušovať a tiež, ak uskutočníme isté zmeny a ak predložíme my konkrétne návrhy. Rozpočet 27 je taký, že ak bude chýbať 15 príjmov 67 e, miliónov obyvateľov nemôže byť predsa kópiou aktuálneho viacročného finančného rámca. Musíme prispôsobiť okolnosti tejto novej situácii. A ešte čo sa týka pridanej hodnoty, tento argument často členské štáty um, uvádzajú v rozhovore so mnou aj s vami. Ja by som to otočil. Chcel som sa opýtať členských štátov, či sú ochotné, ak dokážeme, že tu pridaná hodnota existuje, či ste ochotní postaviť sa európsky k niektorým úlohám a financovať to z európskych zdrojov. Nehovorím tu teraz o európskej armáde, to už budem e, tak či tak dlho v dôchodku, ale myslím si, že tá by mala obrovskú pridanú hodnotu. Tu nejde však o daňového poplatníka, ide tu o moc. Vo všeobecnosti by som chcel povedať, že ak sme schopní nejakú úlohu na európskej úrovni lepšie, efektívnejšie, výhodnejšie zvládnuť, eh, tak eh, na to musíme mať aj dostatočné finančné prostriedky. A eh, ďalej vzniká otázka, či je pridanou hodnotou, ak niekde na vidieku v Bulharsku sa vybuduje železnica so spolufinancovaním, ktorá obsiahne iba bulharské regióny, aby sme tým dosiahli, že jeden členský štát, eh, kde občan 10 tisíc eur má a HDP ročne eh, sa postupne priblížil k iným štátom, kde eh, tá výška HDP na obyvateľe je 60 tisíc. Je to negatívna únia transferov, alebo je to pozitívne spoločenstvo spoločných hodnôt a solidarity? bolo by zmysluplné, aby sme sa výrazne angažovali na Západnom Balkáne, aby sme tamovším vládam a parlamentom umožnili dosiahnutie, eh, jednoduchšie dosiahnutie európskych hodnôt, aby sme podporili ich budúce členstvo v EÚ a tým zachovali aj miera pokoj na Západnom Balkáne, aby sme nepripustili, aby sa zo Srbska stalo Veľké Srbsko. Je to pridaná hodnota pre Íra, pre Nemca, pre Švéda? Podľa mňa áno ale myslím, že ehm, si to bude vyžadovať trošku širšiu definíciu. Ďalej, čo sa týka časového hľadiska, to je úplne posledná vec, do konca roka budeme musieť predložiť návrh, iba ak by ste považovali aj neskorší dátum v záujme rozpočtovej jasnosti a jednoznačnosti za primeraný. Brexit a jeho štruktúrálne dôsledky budú mať pre rozpočtový rámec, e, ktorý by sme mali predložiť do konca roka, ešte nebude celkom jasne vykryštalizovaný. Voľby v Británii a ďalšie časové odklady spôsobili, že máme ešte väčšie meškanie, než sa očakávalo, keď prišiel list v marci o spustení článku 50. Sme nečakali, že budeme mať až takéto, také, takéto meškanie. A ešte, keď sa bude musieť plánovať rozpočet na ďalší rok, 2019. Tam sa budú ešte vo väčšej miere zohľadňovať aj dôsledky Brexitu. Ďalej, čo sa týka Bielej knihy a nášho reflexného dokumentu, ktorý predložíme na budúci týždeň, na to, aby to bolo dôveryhodné, aby to dávalo zmysel, musíme vyčkať na reakcie, musíme ich vyhodnotiť a potom sa dopracovať nejakému výsledku možno eh, na Európskej rade v decembri, možno eh, až vo februári alebo v marci aj parlament na to bude potrebovať eh, istý čas, teda bude to mať eh, dopad na rozpočtový rámec a preto by bolo na mieste pozitívne eh, z vašej strany uznať, že váš návrh by mm, sa možno mohol spracovať na jar, respektíve pred letnou pauzou na budúci rok. A ešte úplne posledná vec. Keď predložíme rozpočtový rámec na jar, v podstate by bolo dobré, ak by váš parlamentný výbor skúsený, taký ako ste, spolu s radov, aby ste nestratali čas, aby ste čím skôr ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu um, sa venovali aspoň tým najzásadnejším veciam, aby sa to doladilo. Eh, dajme tomu, keď sa naposledy pri Barosovej druhej komisii eh, reagovala na návrh Levandovského, v druhej polovici roka sa nedelo vôbec nič. Eh, nejaké think tanky to trošku rozdiskutovali. V roku 2012 sa vôbec nič nedialo, až v druhej poli- polovici roka 2013 sme sa posunuli k schváleniu, ale potom už nebolo možné to spustiť v roku 2014 od začiatku teda rok 2014 bol strateným rokom pre európske investície. Ak by sme sa z toho trošku chceli ponaučiť a vieme, že tento, ča, ten, tentokrát to bude ešte zložitejšie, ešte ťažšie, um, v tomto roku máme aj voľby. V novembri 2019 budeme mať novú komisiu, nových komisárov, nových poslancov. Je tu teda veľké riziko, ak by sa až potom začal spracovať návrh komisie na rok 2020. Nemohla by sa prijať dohoda, že rad, Rada a parlament sa zájemne dohodnú, že sa pokúsia ešte pred májom 2019, teda v priebehu roka, dopracovať sa k novej podobe eh, viacročného finančného rámca, ak naši teda keď naši britskí priatelia odídu, bolo by e, to veľmi dobrým znakom e, európskej schopnosti konať e, a rozhodnosti. A potom náš bratislavský proces by bol niečím o mnoho viac než nejakou spoločnou fotkou. Znamenalo by to, že by bol naplnený skutočným obsahom v tých zásadných otázkach, kde je spoločný záujem dopracovať sa k spoločným riešeniam, v tých eh, nosných témach. Bol by to jasný dôkaz, že Európa je stabilná, homogénna a je schopná riešiť veci spoločne. Na to potrebujeme scenár. Vy nám musíte povedať, kedy ho máme predložiť a takisto aj rada. Chcem požiadať, aby na budúci týždeň sme sa o tento scenári pre rozpočet po roku 2020 začali zaoberať s cieľom eh, dosiahnutia jednoty eh, napokon. V tomto procese ďakujem pekne, pán komisár vaše odhodlanie, vaša rozhodnosť, vaše nadšenie a tiež e, vaša ochota pokúsiť sa poskytnúť Európe taký rozpočet, ktorý potrebuje. E, toto všetko si veľmi ceníme. Vypočuli sme si dnes popoludní odborníkov. Tiež e, vyjadrenia našich dvoch spravodajcov predbežné na úvod. E, isté, že je treba zohľadniť aj Brexit, rozpočtové dopady Brexitu. Public européen, quelles ressources... Tiež e, aké vlastné zdroje e, by sa dali očakávať. Samozrejme, nemôžeme robiť systematicky to isté v snahe dosiahnuť iné výsledky. Európa je v súčasnosti na križovatke. Navrhujem, aby sme teraz absolvovali prvú výmenu názorov Možno, aby sme dali priestor niekoľkým otázkam, ale naozaj veľmi stručne, pretože pán komisár musí odísť o 7.45, teda o 15 minút. Dáme priestor trom rečníkom, pani Tomá, ale prosím naozaj o stručnosť, možno minúta na otázku, to by bolo vynikajúce. To by bola skutočná pridaná hodnota. Pani Tomá. Minúta vám nestačí? Dve minúty? Dobre. Takže dve minúty vám dávam. No ale poďme, poďme. Ďakujem pekne. Chcel by som, chcela by som sa poďakovať pánovi komisárovi Ettingerovi za to, že je k dispozícii, že prišiel a tiež za to, že tak dôveruje parlamentu, ale tiež eh, za jeho vyjadrenia, ktoré sa týkali nedostatočného opatrenia a tiež nedostatočného vybavenia rozpočtu prostriedkami. Ja s vami rozhodne súhlasím v týchto veciach. Teda, kde je problém? Poprvé, čo sa týka pridanej hodnoty, isté, že pridaná hodnota... Kto by bol proti pridanej hodnote? Nikto. Ale, ak dovolíte, Nemali by sme pripustiť, aby táto pridaná hodnota sa používala ako zámienka pre tie e, nesprávne skupiny. Vidíme totiž, e, dajme tomu, že v prípade politiky súdržnosti, ešte predtým, ako ste prišli, naši experti sa vyjadrili, že dajme tomu v otázkach investícií, ak by tu neboli e, kohezné fondy, tak by bol nedostatok investícií ešte citeľnejší od krízy v roku 2009 Ďalej, otázka spoločnej proskúšnej politiky. Vy navrhujete úpravy v druhom pilieri, vy v prvom. Tak či tak, musíme otvoriť oči v realite. Ja sa obávam, že je tu snaha hľadať nejaké zámienky, iba preto, že nemáme dostatok peňazí na to, aby sme sa dokázali vysporiadať s novými prioritami. Tak či tak je tu Naďalej otázka, akú stratégiu si zvoliť. Máme tu 5 scenárov komisie, nemáme stratégiu. Ja som za to, aby parlament si vyhrnul rukávy a začal pracovať na konkrétnych návrhoch eh, novej podobe VFR, ale je jasné, že kým nebudeme mať aspoň minimálnu víziu o tejto stratégii, bude veľmi zložité eh, vôbec načrtnúť nejakú novú podobu rozpočtu. Ako teda očakávate, že najbližší najbližších týždňoch a mesiacoch by sa mohla táto situácia pozitívne vyvinúť? Ďakujem. Pán komisár e, nám vychádza v ústrety a je ochotný na budúci týždeň prísť na mimoriadnu schôdzu 28. o 17. hodine. Bude nám k dispozícii na hodinu a pol. Ďalej Anneli Jetemeky. Ďakujem. E, vám, pán komisár, e, chcem vám položiť niekoľko stručných otázok. Brexit spôsobuje výzvy, ale ponúka nám aj možnosti e, renovovať rozpočet, e, vynoviť ho. Ako sa staviete teda k tomuto? Alebo vôbec uvažovali ste o tejto alternatíve? E, ďalej, čo sa týka sídla, že by sa to presunulo zo Štrasburgu do Bruselu, tým by sa dosiahli dosť značné úspory. Vôbec ste sa zamýšľali nad úsporami ďalej ešte v kontexte Brexitu ste sa vyjadrili, e, že e, v, tam bude chýbať 12 až 14 miliárd eur. Mohli by ste podrobnejšie uviesť, čo presne e, sa do toho zahrňa. A tiež ešte po tretie, aj toto sa týka úspor, Európska únia sa zaviazala k klimatickej dohode, ale uhlie, ťažba uhlia, celá ekonomika, ktorá používa uhlie, sa naďalej dotuje, podporuje, aj keď e, komisia hovorí niečo úplne iné. V skutočnosti platí, že sa dotujú fosílne palivá aj, a je to naplánované aj do ďalšieho rozpočtového obdobia. Ďakujeme pekne, Rainer Böge. Ja, vielen Dank, uh... Ďakujem pekne. Pán predseda, aj najskôr jedna poznámka a dve otázky. Myslím si, že je správne, pán komisár, keď takto uvoľnenie, ale aj s istým eh, eh, opatrným prístupom pristupujete k eh, tejto diskusii, pretože predpokladať, tak ako sa to niekedy požaduje v Nemecku, že získame to, čo vkladáme do rozpočtu, že si to vyžiadame späť z fondov, to ohrozuje statiku celej stavby tým sa zanedbáva potreba dosiahnutia rovnováhy z hľadiska fungovania vnútorného trhu a poskytovania dostatočnej solidarity na zachovanie štatútu metropol. Alebo to má potom za následok výsledky volieb ako v USA alebo v Británii. Ehm, to musí byť každému jasné. Otázka znie, či sa podarí spolu s radou, najmä s radou pre všeobecné záležitosti, Um, dohodnúť si také pracovné postupy, ktoré by nám zaručili, že to, čo v minulosti trvalo príliš dlho, aby sa to tak nastavilo, že by sme dodržali tento ambiciózny časový plán. A ešte posledná poznámka. Chcel by som ešte zdôrazniť, že vypočutie z minulého týždňa veľmi jasne dokázalo, že E, v skutočnosti máme chronické podfinancovanie Erasmu+, 20% žiadostí sa zamiesta iba podporuje a Horizont 2020 e, minimálne dvojnásobne viac e, by sme mali podporovať kvalifikovaných, kvalitných žiadostí, než sme to v skutočnosti schopní robiť v súčasnosti. José Manuel Fernández, ďakujem. Chcel by som sa poďakovať aj E, za angažovanosť e, nášho pána komisára, ktorý si stanovil za cieľ dopracovať sa k viacročnému finančnému rámcu ešte v priebehu tohto legislatívneho obdobia. Myslím si, že to je veľmi významný cieľ a tiež je to veľmi dôležitý signál aj pre našich e, občanov. Otázka znie, či chceme zadefinovať celkové sumy viacročného finančného rámca a až potom rozhodnúť o distribúcii E, ďalšia tak trochu provokačná otázka. Či si myslíte, tak ako ja, že 1,23 hrubého národného dôchodku nestačí? Podľa mňa to nestačí. Tých 1,23 Ďalšia otázka. Či si myslíte, že e, ten rabat či sa to skončí, pretože nie, alebo nie, pretože teda celkovo rabaty, či sa zastavia alebo nie, pretože jednoduchosť rozpočtu, čitateľnosť rozpočtu, zrozumiteľnosť rozpočtu je dôležitá. A to by bola tiež jedna príležitosť, ako sa dostať z tejto situácie z odchodu Británie s väčšou jasnosťou aby sa zastavila možnosť rabatov. Keď hovorím o tom 1,23 hrubého národného dôchodku, mám na mysli to maximum, ktoré je dohodnuté medzi členskými štátmi, ale môže sa to zmeniť. Myslím si, že 1,23 z oči voči stratégie 2020, ktorá ešte nie je uzavretá, ciele sú zachované a z oči voči novým prioritám. Myslím si, že by to mal byť úplne len ten minimálny cieľ. Ďakujeme pekne, pán Dupré. Ďakujem, pán predseda. Blahoželám, pán komisár, k tomu, ako vynikajúco zvládate situáciu, ako si odhodlaní. Mám dve otázky. Poprvé, po tom, čo som si vypočul expertov aj vás, mám dojem, že eh, tie hlavné problémy súvisia eh, s výdavkami. Všetci sa vyjadrili, že sme eh, prehnali redistribúciu preventívnu funkciu, vy ste to tiež naznačili. Chcem sa opýtať, či by sa malo zvážiť, že a, a, akési presuny výdavkov by boli predpokladom pre akékoľvek zmeny, ktoré by sa mali zaviesť v viacročnom finančnom rámci, e, najmä čo sa týka vlastných zdrojov. Ďalej po druhé, tak ako aj niektorí ďalší, ktorí sú znepokojení tým, že mnoho občanov stráca dôveru v Európsku úniu, E, stávajú sa z nich euroskeptici, hlasujú za euroskeptikov. Teda my teraz e, musíme urobiť niečo, aby občan mal pocit, že robíme niečo naviac pre nich, pre ich dobro. Ďakujeme pekne, pani Gresle. Ďakujem veľmi pekne. Nie som si teraz istá, či čo by bolo eh, najlepšie eh, nájsť z hľadiska zmien. Ak nemáme, eh, nemáme jasné predpoklady zo strany komisie, potom je to veľmi zložité klasť otázky. Je to záležitosť Európskej prídenej hodnoty a účinnosti výdavkov. Vo výbore pre kontrolu rozpočtu to vyzerá tak, že každý členský štát chce eh, vynaložiť nejaké prostriedky bez toho, eh, aby vedel, či budú pridelené napríklad eh, mm, mm, mm, projekty na železnice z roku 2007 až 2014, s tým, aby sme presunuli náklad na železnice. To bolo neúčinné, neudržateľné, aj pokiaľ ide o vnútrozemskú infraštruktúru Chceli by sme mať nejaké e, e, vedlejšie e, účinky a takisto sme chceli financovať z európskeho rozpočtu. Takže bez jasných nejakých predpokladov a skutočne mm, efektívnych kritérií pre projekty to nie je možné. A chceli by som vyzvať vás a komisiu, aby ste, ste dávali členským štátom e, všetko, čo ste dovali, napríklad aj pre polnohospodárstvo, aby e, priority e, únie nezostali bez peniazy. A musíme preto sa postarať o takéto zmeny v rozpočte. Ďakujem pekne, pán Salim. Ďakujem, pán predseda, vážne pán komisár. Jedno jedno stanovisko a dve stručné otázky. V prvom rade, ja si nemyslím, že e, škrty rozpočtov pre e, ďalšie VFR bolo rozumným postupom, keď chceme riešiť obrovské výzvy, ktorým čelíme, ktorým musíme čeliť v súčasnosti a budeme musieť čeliť v nasledujúcich rokoch. Domnievam sa, že mali by sme e, ponechať súčasné limity na úrovni roku 2020 to znamená 180 miliard v oblasti e, e, záväzkov. Dve otázky. Podľa Európskeho súdu dvoru auditorov e, budeme mať 20 výdavkov na klimatické cieľe. A tento záväzok sme prebrali ešte pred Parížskou dohodou. Domnívate sa, že mali by sme si plniť tieto záväzky v oblasti pôsobenia proti klimatickým zmenám. Domnievate sa, že tento podiel výdavkov na boj proti klimatickým zmenám by sa mal výrazne zvýšiť, zvýšiť v budúcej VFR? A druhá otázka sa týka trvania e, budúcich e, VFR. E, jedna z možností by mohla spočívať v tom, aby sme mali 5 rokov plus 5 a v čom e, e, e, spočíva význam tohto plus z praktického hľadiska? Áno, pani Maletič. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujem aj vám, pán pred... komisár, za to, že ste prišli medzi nás. Ďakujem aj našim hostom za skvelé vystúpenie ohľadom viacročného finančného rámca Európskej únie. Otázka ohľadom časového horizontu. Domnievam sa totiž, pán komisár, že je veľmi dôležité povedať, aby sme mali návrh už na jar 2018, aby sme sa vedeli rozhodnúť ešte pred novými eh, voľbami a nastúpením novej komisie. Ak chceme začať eh, implementovať eh, programy v prvom roku nového viacročného finančného rámca. Neviem však, či to je možné. Už sme e, o tom e, diskutovali tu vo výbore pre rozpočet a predstaviteľ komisie povedal e, mi, už veľa šťastia, ak si myslíte, že to je reálne, takže som zvedavá, aké máte plány, ako to vidíte v, reál, v realite. A ak naozaj chcete dodržať tento harmonogram, nemôžeme výrazne meniť rozpočet pre ďalšie výhľadky. Možno, že až neskôr na obdobie rokov 2028 a neskôr. Ale ak by sme chceli nastoliť veľké e, zmeny teraz, potom by to e, vyústilo do rozsiahlej diskusie a neviem, či máme k dispozícii všetky potrebné analýzy, údaje a informácie. Ďakujem pekne. Pán Olbricht. Ďakujem pekne. Nadviažem e, na kolegyňu Meretič dve veľmi praktické otázky. Poprvé, E, vy ste boli dnes na e, schôdzi e, Rady pre všeobecné záležitosti. Aký prístup má v súčasnosti Rada? Čo si teraz myslí o viacročnom finančnom rámci? Ak je to naivná otázka a nemáte odpoveď, tak, tak aj povedzte. Ale túto otázku môžem položiť. Po druhé, nadviažem na pani Maletič. Keď predkladáte návrhy e, viacročného finančného rámca. Čo si o tom myslíte? Kedy to bude reálne? Musíme sa totiž e, pripraviť, aby sme sformorovali vlastné stanovisko. Viem, že diskusie pokračujú. Práve ste spomenuli jar. Predtým sa hovorilo o júni, júli, septembri. Ako to vnímate dnes? Všetko sa e, to môže zmeniť, ale kedy sa to bude prezentovať? Ďakujem pekne, pán Perinsky. Ďakujem pekne, pán predseda. Iba e, jednu minútku. Vážne, pán komisár, súhlasíte s tým, že kritéria pridanej hodnoty by sa mali doplniť s tým, aby sme zmiernili nerovnosť medzi regiónmi. E, ste spomínali Bulharsko a prípad medzi e, príjmami 10 tisíc a 60 tisíc na osobu. Investície do infraštruktúry e, do Bulharska by boli e, spôsobom, ako preukázať občanom, že je to na prospech celej Európskej únie, nielen Bulharska. A domnievate sa, že treba e, poskytnúť nejaký výrazný stimul pre FC. Pred pár dňami v Štrasburgu sme počuli správu, podľa ktorej EU 15 štátov má 91% e, podpisov a EU 13,9%. To je e, nasmiech, ak chceme dosiahnuť väčšiu konvergenciu a e, užšiu kohéziu. Takže investícií, možno, že nie do železníc, ale do pracovných miest by boli veľmi dôležité. To znamená investovať do ľudí lebo sú to obrovské e, rozdiely medzi potenciálnou zamestnanosťou a nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl. Ak by sme vedeli e, pripraviť nejaký plán, ako naznačuje pani Tomá, ak by sme mohli pripraviť e, základnú stratégiu pre nový sedemročný program, domnievam sa, že európske občania by sa mohli s tým stotožniť aj e, súhlasiť s možnými škrtmi, keby sme povedali, že každé vynaložené euro prináša osoch celej Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem, vážny pán komisár. E, veľa sa tu povedalo. Hovorili sme o tom, že verejná e, mienka potrebuje vedieť, že Európa patrí Európanom. dokázala ten napokon aj kampaň Británii, Európa a mala dosť veľké ťažkosti, aby odôvodnila svoju existenciu a tiež e, v čom spočíva pridaná hodnota, teda čo chcete urobiť preto, aby rozpočet únie bol čitateľnejší pre našich občanov, zrozumiteľnejší a myslíte si, že sa nám môže podariť dopracovať sa k rozpočtu, ktorý by zodpovedal finančným kapacitám únie, aby sme dokázali obsiahnuť e, celú tú e, škálu, aby sme teda sa dopracovali k takému jednotnejšiemu rozpočtu, aby sme prekonali tú príliš zložitú galaxiu. Ak nestihnete odpovedať na všetky otázky, budete mať priestor na budúci týždeň 28. Poslanci, na Všeobecnej rade dnes nik sa nehlásil kto by očakoval nejaký návrh komisie ešte tohto roku. Otázka máje, júna, júla. A e, jún už tiež sa končí pomaly. Ja budem sledovať tú otázku spolu s vami a musíme mať e, e, jasnú predstavu o štruktúre rozpočte po odchode Európy. A potom, ako to budeme mať, predložíme to čím skôr. S tým, aby to bolo e, e, dôveryhodné e, vyjadrenie aj v súvislosti s rokovaním o Brexite, aby sa to dalo integrovať, zapracovať do návrhu rozpočtu. Otázka tej správnej doby. Keď tento parlament nebude rokovať o rámci e, e, rozpočtu a ďalší parlament e, v roku 2019 bude niekedy v augusti, potom v novembri 2019 alebo v roku 2020 zrejme to nebude skôr ako od maja 2018 až 2019. Budeme mať rok času na to, či už te, váš parlament e, rok pred voľbami, alebo ďalší parlament potom, ako sa ustanoví. Čiže budeme mať e, e, rok na rokovanie medzi radou a parlamentom, aby sme sa dobre pripravili. A tento scenár by sme sa mali pokúsiť presadiť v roku 2018 alebo 2019 alebo až v roku 2020. Túto prioritu musíte stanoviť vy. A to je tiež určitý bod e, reflexného materiálu. Domnievam sa, že ak v nejakom e, e, regióne, kde HDP na osobu je na úrovni 10 tisíc a v inom regióne je to 60 tisíc, a chceme to zblížiť, nechceme to urobiť formou zniženia zo 60 na 50 tisíc, ale skôr zvýšenie z 10 na 15, 20 tisíc. A na to poslúžia štrukturálne programy Európskej únie a infraštruktúrne programy, pretože prinašajú za sebou pridanú hodnotu. Myslím si, že je to v záujme nemeckého alebo luxemburského daňového poplatníka, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť v Bulharsku. Aby e, tam sa vylepšili e, pracovné e, možnosti a tak by som mm, zadefinoval tú pridanú hodnotu. Nebudem e, e, e, teraz hovoriť na Margo pani kolegyne to má ohľadom druhého mm, piliera. To bol iba citát. Je to ešte stále prebiehajúca diskusia. Podľa môjho názoru mám iný opačný názor. Pokiaľ ide o víziu, E, ďalší rámec bude e, e, spočívať na troch pilieroch, na hospodárskej sile, na konkurencie schopnosti, po druhé pôjde o solidaritu a po tretie o bezpečnosť. Títo tri ciele sa ľahšie, ľahšie dostať, do, dosiahnu spoločne, kolektívne, ako na úrovni osobitných členských štátov. A tým presvedčíme aj občanov. Je, pôjde o solidaritu a bezpečnosť. Horizont 2020 je veľmi úspešný projekt. Hovoríme už rok, že chceme 3 eh, HDP dať do výskumu a vývoja. Eh, takmer 300 eh, miliónov chýba 100. Horizont ročne dostávať 11 miliard v priemere. V ďalšom rámci budeme e, e, zvýšovať e, prostriedky na výskum a nie škrtať. A takisto aj spoločné podniky. Môžeme preukázať, že v oblasti výskumu žiadny členský štát alebo podnik nie je dostatočne silný, zatiaľ čo spoločné členské štáty a my, európsky rozpočet a rozpočty členských štátov plus európsky priemysel, ktorý spoločne koordinovať, Eh, či už ide o Pentagon, alebo eh, Silicon Valley, alebo eh, Šanghaj, mm, budú dostatočne výkonné v porovnaní s nimi. Rabat pre Britániu, to bol rab, matko všetkých rabatov a keď e, matka odíde, mm, mm, to bude znamenať vyškrtnutie všetkých rabatov, to bude veľké zjednodušenie a tak si predstavujem návrh komisie mm, eh, ohľadom eh, rámca. Eh, Kolegyňa Gressler hovorila o konkrétnych mm, predpokladoch, odporúčaniach. S tým, aby členské štáty mohli mať predstavu o objeme prostriedkov pre projektov, aby sme mali viac financí pre vlákna, aby regióny mohli e, e, e, budovať nejaké nové maríny alebo domy, musia klásť optické vlákna, aby zvýšili ich digitálnu dostupnosť. Mám záujem o tom, aby 20 investícií E, na ochranu klímy e, e, sa naplnili a kontrola zo strany dvoru auditorov pomáha nám konzekventnejšie postupovať v rámci ďalšieho rámca. Predložíme vám návrhy definícií, čo znamená toto plus 5. 5 to je jasné, 7 je jasné. A čo znamená plus 5? Nakoľko to bude z právneho hľadiska záväzné? či to bude obsahovať nejaký prvok flexibility. Zatiaľ ešte e, nevieme e, predpovedať. Inak som e, veľmi rád, že máme možnosť oznámiť sa s týmto materiálom o úvahách. Ehm, vyzývam vás, aby sme využili pol roka na to, aby sme sa pripravili a po predložení návrhu e, e, rámca, aby sme mali e, viac stavebných prvkov, ako tomu bolo minulé. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Solidarita, flexibilita, efektivita, účinnosť, to je dobrý program. A tiež Brexit ktorý má dopad na nás všetkých. Pokúsime sa ho spracovať tak, aby bol pre e, Európu požehnaním. Ďakujeme pekne a uvidíme sa na budúci týždeň. Kolegovia, pokračujeme. Naši experti sú stále tu s nami. Možno by ste sa ich chceli na niečo opýtať po ich vynikajúcich vystúpeniach, ktoré nám predniesli. Kto sa hlási o slovo? Pani Toma, by ste mali len dve minúty, to bolo možno trochu krátke.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 aby sme to stihli. Potom aj s odpovediami. Nech sa páči. Pani Maletič, ďakujem. Few of you... Uh, Niektorí z vás ste v priebehu vašich prezentácií zdôraznili, že by sme mali transparentne viacročný finančný rámec a prepojiť ho našou stratégiou. Momentálne máme Európa 2020 pre ďalší výhľad. Budeme musieť pripraviť Európu 2030 a potom prepojiť jednotlivé ciele a priority týchto stratégií s krokmi v rámci rozpočtu a zmeniť okruhy, možno preštrukturalizovať rozpočet. No a vy, myslím, obidvaja ste hovorili vo vašej prezentácii, pán Kozlos a pán profesor, ste povedali, že by sme mali vykonávať e, rozpočtovanie založené na výkone a zlepšiť ten výkon. No a európsky rozpočet by sa mal zakladať na programoch a programy by sa mali zakladať na projektoch, aktivitách s rôznymi cieľmi a ukazovateľmi. Všetko to, čo prebieha na úrovni členských štátov s operačnými programami. Takže takýto spôsob by sme mali štrukturovať možno európsky rozpočet a potom dosiahnuť cieľe stanovené e, v rámci európskej stratégie. Myslíte si, že toto je realistické? Aj po prezentácii pána komisára. Myslíte si, že to je realistické pre ďalší výhľad, alebo možno až ešte na neskôr? Ďakujem. Takže neskôr uh, si zokupíme všetky otázky a potom dáme slovo našim hostiom, aby mohli odpovedať. To ďalší sa hlási o slovo, pán Olbricht. Áno, jedna, jeden veľmi zaujímavý prvok, že často sa stiažujeme, že sme v ťažkej situácii, keďže nemáme stratégiu a pán Kozlos povedal, že máme takú zmes stratégií Európa 2020 a 10 priorit komisie. Myslíte si, že tam vidíme, že sa to doplňuje, pretože dobre, čo sa týka eh, politických operatívnych eh, cieľ, tak tam je to jasné, alebo nie je to až také jasné. Myslíte si, že sa doplňajú tieto dve strany, alebo sa oberajú každá iným smerom? Pretože to znamená, že máme dve sady priorít alebo strategických cieľov. A to je veľmi dôležité, pretože pokiaľ to tak je, tak by sme si mali vybrať na čom budeme pracovať do budúcnosti. Takže to je moja otázka pre vás. Pani Toma. Oui, en fait, euh... Ďakujem. Nikto z vás v skutočnosti nepopísal porovnanie plnenie bezročného finančného rámca so stratégiou EU e 2020. Možno teda by som si mohla dovoliť poznamenať, že je to možno preto, že stratégia EU 2020 je príliš rozsiahla, alebo jednoducho preto, a na to sa vlastne chcem opýtať, možno nie je prispôsobené financovanie jej ambíciám, alebo možno z iných dôvodov. A ehm, Možno by ste sa mohli vyjadriť z akých dôvodov. Ďalej druhá otázka k pridanej hodnote. Pán komisár už odišiel, ale vieme, že sa to objavuje o opakovanie. Vidíme, že medzi ambíciami, ktoré popisuje rada a prostriedkami, ktoré dáva k dispozícii rada, e, je obrovská medzera a nie je teda jednoduché hľadať riešenia riešenia spočívajú v rozpočtových škrtoch a rozpočtové škrty musia byť odôvodnené a často tieto odôvodnenia sa týkajú pridanej hodnoty. Aspoň ja si to takto vykladám, možno však vy máte nejaké iné odpovede súvisiace s touto definíciou pridanej hodnoty. A s tým súvisí podľa mňa aj otázka, aj keď pán Oettinger by ma obvinil z toho, že ako francúzska vždy len hovorím o kultúre, chcem sa opýtať e, na tvorivé odvetvia. Pardon, e, že som ako francúzska hovorím vždy o polospodárstve. V každom prípade e, preukázalo sa, že je tu súvislosť medzi udržateľným polospodárstvom a tiež udržateľným spravovaním financií. Teda bolo by v podstate rozumnejšie sa k tomu postaviť takto, o čo viac e, sa bude reformovať, o to viac si to bude vyžadovať finančných zdrojov. V skutočnosti, e, podľa mňa, však o čo viac reformiem sa uskutoční, mm, tak nám to prostriedky neušetrí. Práve naopak. Čo sa týka vlastných zdrojov, myslím si, že otázky prerozdelenia rozdelenia sa musia predovšetkým e, neskôr objasniť z pohľadu spravodlivých daní. U nás je nepripustné, že ukázalo sa to napokon aj e, v škandál LuxLeaks, aj v iných škandáloch, aj e, veľké národné firmy už v podstate už vôbec neplatia dane a pritom malé stredné podniky všetky platia aj dane z príjmu fyzických, pardon, právnických osôb Musíme teda vytvoriť spravodlivý systém zdaňovania. A prvým krokom v tomto procese by malo byť eh, správne zdaňovanie nadnárodnej spoločnosti. Pani Toma, nadnárodné spoločnosti neplatia danie preto, že členské štáty sú dostatočne hlúpe, tým, že si navzájom konkurujú a snažia sa prilákať tieto firmy a rozhodujú o daňových veciach takýmto konkurenčným spôsobom, teda útočte skôr na vlády členských štátov. A čo sa týka negatívnej pridanej hodnoty v našich systémoch, je stanovené, že každý štát má právo na istú sumu prostriedkov, teda každý štát sa snaží v podstate dostať späť to, čo vložil. A ja ako e, miestny, lokálny politik eh, som mal na starosti sociálne aspekty a prefekt môjho regiónu ma obviňoval, že nečerpáme sociálne fondy. Museli sme však eh, na to zamestnať človeka, museli sme eh, nabrať teda zamestnať človeka, ktorý dokáže komunikovať s komisiou, ktorý sa vyzná v pravidlách V skutočnosti však to znamenalo vydávky navyše, E, že sme museli platiť tohto človeka. A v skutočnosti tie e, európske fondy sú viazané na spolufinancovanie a teda v konečnom dôsledku sme vlastne zvýšili výdavky z našich e, regionálnych zdrojov. Nevidím, že by sa niekto ďalší hlásil slovo pán Olbricht. A ja mám jednu otázku na pána Kozosa. Prečo definujete VFR ako cyklus eh, v dĺžke trvania 13 rokov. To ma dosť zaujalo. 10 eh, to je priateľné, ale 13 to je veľmi zaujímavé. Ako ste to presne eh, vypočítali? Eh bien, je vais maintenant donner la parole à nos trois experts. Monsieur Kozlov, d'abord, pour répondre aux questions. Takže dáme teraz slovo našim e, odborníkom, aby mohli odpovedať na otázky, ktoré im boli položené a tiež, aby mohli e, predniesť nejaké ďalšie doplnkové vyjadrenie. E, Takže ďakujem za túto diskusiu. Z pohľadu auditorov sme radi, že prebieha táto diskusia a toto je potrebné, Mali sme využiť všetku našu silu, aby táto diskusia neprebehla len v parlamente. A myslím, že pán Olbricht o tom hovoril. Otázka čo sa deje na rade. To je veľmi dôležité. Všetci by sme mali si vypočuť toto posolstvo od inštitúcií. Druhá vec je, že naše inštitúcie sú partnermi a obvykle dvor auditor je vnímaný ako niekto, kto príde, kritizuje, vydáva odporúčania, ktorých niektoré sú ťažko implementovateľné. Toto sa mení, ale tieto špecifické diskusii sme skôr partnermi s komisiou, s parlamentom a taktiež s Európskou radou čo týka konkrétne tých otázok, napríklad teda tých špecifickejších, tých 13 rokov začíname plánovať ďalší finančný výhľad 2-3 roky pred eh, koncom súčasného, súčasného výhľadu hm, plus teda 7 rokov, ktoré trvá, to už je 9 až 10 rokov, plus tam máme N plus 2 alebo N plus 3, to už máme nejakých 12 a na záver ešte uzavierka, ktorá sa e, ťahá až možno pol roka po e, tej záverečnej lehote. Takže to je už v podstate skoro 13 rokov. A často, keď počítate od bodu, kedy bolo rozhodnúť o niektorom programe, tak to trvá možno 5, 6, 7 rokov, než sa to vykoná. Medzi tým sa priority môžu zmeniť. Možno situácia v týchto posledných rokoch je trochu extrémna. V minulosti tomu tak nebolo, ale myslím si, že v budúcnosti, v budúcom dynamickom svete sa toto môže diať častejšie a častejšie, takže treba byť pripravený a riešiť túto otázku trvania. Viem, že to nie je ľahká otázka. Čo sa týka strategických cieľov EU 2020, desiatich priorít komisie, my sme v posledných pár rokoch pracovali na našej výročnej správe, predovšetkým na otázke horizontu 2020. No a zistili sme, že tieto ciele neboli presne a čo najúčinnejšie prenesené do Eh, operačných eh, krokov a výdavkov. No a každým politickým cyklom to vyzerá, že sa identifikuje nejaký nový cieľ. Pričom peniaze zostávajú rovnaké. Tomuto hovorím reorientácia, reprioritizácia. No a, a v závere sa, je to až nemožné aby to bežní občania pochopili, aby pochopili, kde vlastne Európa zasahuje. Takže teraz máme šancu túto situáciu zlepšiť. A preto opäť z pohľadu dvora auditorov sme vyzývali k otvornej diskusii. Máme zoznam všetkých priorít, ktoré sú časťou zmluv už dlho. Máme tu taktiež nové sa rysujúce priority, napríklad migrácia a tak ďalej. Napríklad, čo týka migrácie, tak medzi členskými štátmi nepanuje zhoda len toho, čo vlastne myslíme, čo vlastne chceme financovať v oblasti migrácie. No toto je dôvod, prečo máme takýto zoznam politík, ktoré sú potrebné pre Európsku úniu v globalizovanom svete. Opäť opakujem, že tá biela kniha ma trochu šokovala, keď som zistil, v koľkých ohľadoch zaostávame ako Európska únia a taktiež 6. júna Európska komisia zorganizovala e, akciu alebo jej výskumné centrum, kde niektorí panelisti, taktiež z OECD, analyzovali tento jav ešte viac do hĺbky a napríklad tam padol záver, že zaostávame nie len čo sa týka šírenia širokopásmového internetu, ale predovšetkým, čo sa týka absorpcie toho, čo e, majú spoločnosti k dispozícii. No a toto je jeden z ďalších prvkov, ktoré, ktorými sa treba zaoberať. Musíme sa zamyslieť nad tým, či toto by možno taktiež mohlo figurovať na tom zozname. A jasné, že ten list zoznam bude dlhý, a mali by sme sa zamyslieť nad kritériami. No a jedným z kritérií pre e, dvor auditorov je európska pridaná hodnota. Každý občan Európskej únie by mal mať možnosť sa identifikovať s určitými výdavkami. Myslím, že tu hovoríme o programoch ako Erasmus, interné politiky, obrana, nezávislé od toho, kde sa použije to euro z európskeho rozpočtu, tak musíme mať možnosť sa s tým identifikovať. Napríklad veríme v bezpečnejšie prostredie, zníženie eh, teroristické hrozby. Takže áno, európska pridaná hodnota, súhlasím, je to trochu všeobecný pojem, ale pokiaľ sa posnažíme, tak by to mohlo byť hlavné kritérium na diskusiu. A taktiež súhlasím s tým, čo tu zaznelo, že potrebujeme rozpočtovanie založené na výkone. Hovorím o takomto rozpočtovaní a myslím si, že to, čo sa teraz deje, je to, že máme program a potom sa pozrieme, aké prinieslo výsledky a pozrieme, povieme, dobre, toto sú tie výsledky, ktoré sme očakávali rozpočtovanie založené na výkone tradične znamená to, že na si najprv definujeme výsledky, ktoré chceme dosiahnuť, až potom si za určitý čas overíme, či sa to stalo. Takže myslím si, že toľko času som dostal na vyjadrenie. Určite ale ďalší experti sa chcú ešte vyjadriť. Ďakujeme pekne. A teraz dávam slovo pánovi e, doktorovi e, Kengelovi, ktorý e, odpovie tiež na otázky. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel len vyjadriť k novej stratégii, k novým prioritám Nikdy som nepočul o pokračovaní eh, stratégie 2020, eh, o príprave novej rozsiahlej stratégie, dajme tomu Európa 2030. Teda podľa mňa je to veľká záhada, čo sa vlastne stane. Dosť skepticky sa k tomu však staviam k takejto príprave novej stratégie. Máme teda jednotlivé politiky, jednotlivé strategické priority, ale obávam sa, že sa nedopracujeme k takémuto rozsiahlemu dokumentu, aký bola Lisabonská stratégia alebo stratégia u 2020. Teda možno by sme mali mm, pokračovať v plnení týchto najzásadnejších priorít, ktoré boli zadefinované, snahe posilniť konkurencieschopnosť, udržateľnosť, solidaritu a sociálnu inklúziu. Okrem toho, ešte jedna poznámka, ak dovolíte, dokonca aj v súčasne platnom VFR. Som vždy vnímal veľmi závažný problém nie je tam totiž e, nejaký e, rozsiahly rozpočet, e, nejaký okruh s výdavkami, ktorý bol priamo napojený na stratégiu 2020. Predovšetkým kohezná politika dokáže financovať plnenie našich hlavných cieľov, ktoré sa uvádzajú v stratégie 2020. Teda podľa mňa politika súdržnosti sa vníma ako nejaký zázračný prútik, vďaka ktorému dokážeme splniť eh, tých 11 strategických cieľov, ktoré súvisia s 25 cieľmi zo stratégie 2020. Aj keď formálne sa tvrdilo, že reforma politiky súdržnosti eh, sa bude uberať eh, cestou zjednodušovania koncentrácie Práve naopak, tieto priority sú veľmi rozmanité a súvisia s rozlišnými politickými oblastiami, teda namiesto využívania politiky súdržnosti a prostriedkov z nej, na to, aby sa splnili ďalšie politické ciele, mali by sme navýšiť jednotlivé rozpočty jednotlivých politických oblastí, ako dajme tomu vzdelávanie, odborná príprava, výskum a vývoj, ba dokonca aj rozpočet na súdržnosť by sa mal viac koncentrovať na niektoré konkrétnejšie tematické oblasti. Ďakujeme. A teraz e, na záver dostáva slovo pani Margit Schratzenstaller. Ďakujem. Mám 5 poznámok. Čo sa týka výdavkov, myslím si, že by e, to by mala byť kombinácia eh, znižovania výdavkov a presunov výdavkov. Um, samozrejme, mieš, miera výšky výdavkov je politické rozhodnutie, ale z akademického pohľadu uh, sa dajú odôvodniť eh, aj ďalšie navýšenia objemov uh, ďalej štruktúra alebo forma uh, systému vlastn- vlastných zdrojov by mala byť postavená na troch pilieroch. Po prvé, zrušenie E, základu DPH ako vypočítavacieho základu ďalej e, nejaké zdroje e, založené na vyškodenie, tak ako to navrhla skupina Montyho. Malo by to však zahrňať aj zreformovanú SSTB a ďalej ďalšie zdroje ako zvyškové zdroje. Veľmi stručne ešte k oblastiam európskej pridanej hodnoty, či by sa dalo vytvoriť v rozpočte niečo podobné. Myslím si, že v rôznych politických oblastiach sa dajú dokázať relevantné súvislosti pre všetky členské štáty, jednak migrácia, utečenecká politika, myslím si, že to sa netýka len Nemecka, a Rakúska, Talianska či Švedska. Všetky členské štáty by z toho mali prospech. Ďalej konvergenčné snahy regiónov, ďalej, ďalej dekarbonizácia. Áno, to je vlastne e, európsky statok, kontrola migrácie, verejný statok e, európskej povahy, e, to by sa to malo zadefinovať. E, ide o niečo, čo členské štáty samotné nedokážu splniť a dokáže sa to splniť len spoločnými sílami na európskej úrovni. A len čo sa dohodne, čo vlastne znamená takýto európsky statok, mali by sme v podstate vytvoriť rozpočet na to, aby sa dali vykryť ciele tejto zadefinovanej oblasti. Pozdáva sa vám to? Členský štát samostatne samozrejme to vyriešiť nedokáže. Bude si to vyžadovať koordinované úsilie. A platí to aj pre dekarbonizáciu, pre výskum a inovácie, pre transeurópsku infraštruktúru a tiež pre študentské výmeny a študentskú mobilitu. Čo sa týka vízie a stratégie. Áno, študenti a tiež účni. Nielen študenti, ale aj účni, prosím. To sú vlastne študenti v odborných oblastiach. E, čo sa týka teda vízie, myslím, že je dôležité mať víziu jasne sa ukazuje, že aj v existujúcich štruktúrach v rozpočte, čo sa týka výdavkov a príjmov, toto všetko sa musí zreformovať, ale vyžaduje si to víziu do budúcna a pán komisár Ettinger spomenul tri piliere pre rozpočet orientovaný na budúcnosť, Myslím si, že všetky sú dôležité. Eh, hospodárska síla, solidarita a sociálna inklúzia, ale trošku mi tu chýbala ekologická udržateľnosť. Myslím si, že aj toto by malo byť zahrnuté do týchto pilierov reformy. A ešte posledná poznámka. Zaznelo tu, že eh, reformy výdavkov sú naliehavejšie ako systém vlastných zdrojov. Na jednej strane eh, reformy výdavkov na ceste k dosiahnutiu európskej pridanej hodnoty sú predpokladom pre vlastné zdroje založené na daniach, ale zároveň e, takéto vlastné zdroje založené na daniach môžu um, možno tak trošku oddeliť e, pozornosť členských štátov e, od definovania tejto pridanej hodnoty na európskej úrovni. Teda zrejme by sa mali tieto témy spracovať spoločne. Ak by teda zajtra sa zaviedli európske dane, Znamenalo by to, že korelatívne eh, by sa eh, vybranie daní na miestnej úrovni malo znížiť predsa automaticky. Ak sa teda zavedú európske dane, bude to v podstate ďalšia záťaž pre daňovníkov a ak by sa zavedli nejaké európske dane, mali by sa tým zmierniť, eh, znížiť dane, ktoré sa vyberajú na vnútroštátnej a lokálnej úrovni? Nie, nesúhlasíte? Záleží to od druhu daní. Ak ide o dane, dajme tomu tie dane na nadnárodné spoločnosti v súčasnosti, v podstate tieto dane by platil tak či tak spotrebiteľ. Pani Toma, No tak ale v tom prípade nemusíme robiť nič. E, ja chápem, vy ste proti daniam, pán predseda, nemusíme sa tu hádať. E, nie som principiálne proti daniam. Ja tvrdím, že všetky dane, ktoré sa orientujú na výrobu, v podstate spôsobujú delokalizáciu výroby a nezamestnanosť. Dokázalo sa, hovorí pani Toma, že na európskej úrovni, ak by sa zaviedli dane, nemalo by to dopad na presun výroby. Samozrejme, záleží to na eh, okolnostiach. Myslím, že sme tu eh, v riziku otvorenia pandornej skrinky. Pán Depré, prepašte, ja mám otázku na pani eh, z Rakúskeho inštitútu. Myslel som si, že som to pochopil, ale nedával som možno až tak dobre pozor. Ak sa nemýlim, povedala, že v nových vlastných zdrojoch by sme nemali mať zdroje z DPH. Pochopil som to správne? Nejde totiž o nový zdroj, hovorí pán predseda, je to už jeden zo zdrojov. Teda nové vlastné zdroje by vychádzali z harmonizácie sadzie DPH a tiež by sa to posudzovalo podľa istého percenta, dajme tomu 1% e, z tejto úrovne a z toho by sa financoval ruský rozpočet. Pýtam sa na to preto, že je to jeden z množných príjmov, ktorý je súčasťou dokumentu pána Montyho a e, dosť e, s veľkým e, uznaním sa tento dokument privítal. Teda chcem sa opýtať, či ste za alebo proti. Podľa mňa, okrem tej dane z príjmu právnických osôb je to ďalší významný prvok, ktorý by založil, zaručil harmonické financovanie trhov a tiež zaručil by vlastné zdroje a zároveň by sme tým plnili aj ekologické ciele z hľadiska dekarbonizácie. E, máte minútu na odpoveď. Vezmem to ako hlavnú prioritu. Hovoríme o niečom, e, čo sa nedá účinne presadzovať na vnútroštátnej úrovni. Čiže e, sú to prístupy e, k vlastným zdrojom, ktoré nemôžete presadzovať na vnútroštátnej e, úrovni. A ja by som e, zrušila vlastné zdroje, ktoré sa vypočítavajú na základe DPH, ale je to príliš komplikované. Prepačte, ale ak daň z príjmu právnických osôb, to sa predsa môže zaviesť na vnútroštátnej úrovni. Môžu sa vytvoriť podmienky, ktorý to bude fungovať. E, my predsa takéto dane už máme na úrovni členských štátov. Nemôžeme predsa tvrdiť, že sa to nedá zaviesť na európskej úrovni. Élargir euh, le débat. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o vlastné zdroje, dvor auditorov sa nevenoval až tak e, tejto problematike Máme zoznam 10 až 15 e, e, potenciálnych zdrojov, e, vlastných zdrojov v správe Monty. O tom sa rokovala na rade, i keď bez väčši, väčších úspechov. Ale najnovšie, chcel by som to spomenúť, existujú určité neefektívne prvky pri výbere colných poplatkov. To isté sa týka aj DPH. To znamená, že bez toho by sme odsudzili eh, občanov, eh, alebo odsudzili sa občanom tým, že budeme tvoriť nové dane, skôr treba eh, uvažovať o vynaložení väčšieho úsilia, najmä ak chceme mať nejakú skupinu členských štátov, ktoré sa budú chcieť viac integrovať s tým, aby sme vybrali to, čo sa má vybrať. A potom by sme mali, eh, hádam, dostatok eh, príjmov. Možno, že nie na to, aby sme plne vykryli tento výpadok, alebo, ale aspoň do určitej miery. Ďakujem. Musíme si však uzrejmiť, prečo eh, krajina, ktorou prechádzajú v dovozy, si za to účtuje 25 clo. V každom prípade a chcete zachovať e, e, colné právo ako zdroj vlastných zdrojov, tak nemôžeme e, zasahovať do princípov voľného obchodu. Za každým totiž strácate príjmy z cieľ. Myslím, že to bolo veľmi zaujímavé, obsažné stretnutie. Skutočná otázka však znie, čo chceme z Európy urobiť. A keď sa to dozvieme, budeme sa musieť snažiť nájsť rozpočet, ktorý bude zodpovedať tejto vízii a tejto stratégii. A možno v tom spočíva tá naliehavosť. Nemusíme vyčkávať, kým Británia odíde na to, aby sme získali nejakú jasnejšiu víziu. Dúfam, že na jeseň už tam budeme mať jasnejšie. Pán Olbrich. Yes, I must say that it was... Musím eh, povedať, že šťastie sa môžeme tešiť. Šťastie, pretože plánovali sme mm, hovoriť o skú, súčasnom e, VFR, o súčasnom stave, a pán komisár to trošku pozmenil. Navrhol, aby sme hovorili o budúcnosti a súčasný rame sa dostal do pozadia. I keď sme sa snažili to e, dať do popredia. Ďakujem všetkým e, rečníkom. Pre nás, podľa mňa, je veľmi dôležité, že my ako spravodajcovia e, prečítame vaše prezentácie e, následne po tejto schôdzi, pretože obsahujú viaceré veci, e, o ktorých, na ktoré sme sa nedostali počas diskusie. Sú veľmi dôležité a boli mimoriadne informatívne, významné. Pani Toma, naozaj nemám už príliš čo dodať tomu, čo povedal pán Olbricht. Ja z tohto vypočutia, a to sa nedá vždy povedať, odchádzam naozaj veľmi obohatená. Dozvedela som, toho, som sa toho naozaj veľa. Využijeme to pri našej práci. Myslím si, že tiež e, sme e, presvedčený o bojovnosti komisie. Pán komisár e, to veľmi jasne prejavil vo svojom vystúpení. Teda mňa naozaj toto vypočutie naplnilo mnohými poznatkami. Takže vynikajúco, keď sa hovorí o viezročnom finančnom rámci, tak je to pozitívne. Myslím si, že by sme um, mali snívať aj politicky. Nemôžeme sa nechať obmedzovať nejakými um, hranicami. Musíme sa snažiť uh, myslieť aj na zletné ciele. Musíme byť um, odvážni, musíme si trúfnúť, pomenovať, akú Európu chceme vytvoriť. pretože ak sa bude pokračovať v doterajších modeloch, tak výsledky rozhodne nebudú e, príliš slubné. V každom prípade ďakujem všetkým, e, tiež našim hosťom, odborníkom. Ďakujem všetkým prítomným, ktorí sa zúčastnili tohto stretnutia, kladli otázky. Má ešte niekto niečo v bode rôzne? Nie. Takže ešte vám oznámim, že v stredu 28. júna od 17. do 18.30. Ak sa vám páčilo dnešné vypočutie, tak sa vám bude ešte viac páčiť stretnutie s pánom komisárom 28. od 17. do 18.30. A v štvrtok 29. sa uskutoční e, tiež ďalšia schôza nášho výboru. Týmto e, na dnes schôzu odročujem.